Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's start our work. Aveți în față proiectul de agenda. Začíname dnešnú schôdzu. Sú nejaké pripomienky k návrhu programu? Keď nie sú, tak eh, budeme považovať eh, program za schválený. A tiež môžeme hneď e, prejsť e, k oznámeniam pre teda vypočujem. Chcel by som teda um, na programe máme vypočutie s e, pánom komisárom pre Danecom Úneju a takisto by som vás chcel informovať, že pán um, komisár je, že, bude musieť, že ešte prebieha trialóg a ako náhle, predsednička výboru teda je na trialógu a ako náhle sa ten trialóg skončí, tak sa sem dostaví a môžu vám prečítať oznámenia predsedujúceho, ktorý, čo ma požiadala, aby som za ňu predniesol. Z toho, čo ste je nevyhnutné do, e, dodržať e, čas e, pre každú položku na dnešný program. Ja viem, že to nie je veľmi ideálne, ale bolo, aby som rada, keby každý rečník na to nezabúdal dnes popoludní, pretože máme veľmi veľa programov. Potom ďalšie oznámenie je, že som vás už informovala, že, mimoriadnom, že naše mimoriadné Mimoriadná schôdza je plánovaná na pondelok 5. júla od 19. Eh, do 21. hodiny a medzi tým aj potvrdil svoju možnosť pán komisár Oli Rehn prísť eh, na našu schôdzu tento, tento večer. A pre, eh, takisto Spravodajca bude predkladať pán Fejo e, situáciu k menovej únii a potom e, počas toho stretnutia, keď príde komisár Oli Ren. A potom tretia vec je, že žiadali sme o podvolenie ďalšieho, ďalšej mimoriadnej schôdze našho výboru v štvrtok 8. júla od e, 9. do 11. dopoludnia a návrh programu by mohol obsahovať agentúre, ktoré e, robia rejtingy a takisto aj výročnú správu 2009 Európskej centrálnej banky. Takže toto sú oznámenia, o ktoré ma požiadala naša predsednička, aby sa vám ich predniesol. Nož, a teraz by som predstavil pána komisára Elgirdasa Šemetu, ktorý je komisár pre dane a colnú úniu, audit aj boj proti podvodom, ktorý nám bude prezentovať hlavné priority e, svojho jobu, svojej práce v najbližšom období. Pán komisár, máte slovo a máte na to 15 minút. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda, cení poslanci z môjho posl- od e, z mojej poslednej návštevy v tomto výbore sa pamätám, aké ste mali záujem o daňové otázky. Dnes som sem prišiel nad preto, aby som vám porozprával o mojich ambíciách v najbližších rokoch, aby sme mohli pracovať spoločne na, o tom, čo si myslím, že je spoločný program. Využil by som túto možnosť a zdôraznil by som viaceré alebo hlavné um, aspekty programu um, komisie v oblasti dane, daní Je potrebné preskúmať ekonomické politiky a návrat Európy späť na tú správnu cestu si bude vyžadovať viaceré opatrenia a úpravy tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Posledné udalosti preukázali, aké prepojené sú členské štáty a ich hospodárstva. Preto som presvedčená, že koordinácia na úrovni EÚ je podstatná a komisia hrá v tomto dôležitú úlohu. Som ochotný, alebo som pripravený mobilizovať všetko preto, aby sme zabezpečili to, že národné daňové politiky budú eh, fungovať unisono. Som presvedčený, že Európa potrebuje väčšiu diskusiu o daniach a preto budem práve prichádzať do tohto výboru pravidelnejšie a budem si s vami vymieňať skúsenosti k tejto téme. Viem, že máte veľmi hodnotné, môžete poskytnúť veľmi hodnotný feedback a informácie. Dúfam, že dnes budeme mať konštruktívnu výmenu e, názorov k hlavným trom pilierom mojej daňovej agendy, je, takisto z hľadiska zabezpečovania príjmov v kontexte poistenia, takisto príspevok k daňovej politike užateľného rastu a dobrá správa daní. Tak prvá vec, e, kvalita Kvalita príjmov. Chcel by som povedať niečo ku kvalite príjmov v kontexte stratégie. Vo svetle súčasných ekonomických problémov členské štáty musia eh, zabezpečiť ambiciozne programy fiskálnej politiky. Nikto nespochybňuje um, kvalitu výdavkov vo vzťahu k rastu, ale keď eh, vezmeme z, um, kvalitu daní a daňových príjmov, to je absolútne dôležité. Čiže členské štáty budú musieť zodpovedať viaceré otázky, akým spôsobom pre, prepracujú svoje daňové systémy, akým spôsobom um, budú podporení v tom, aby, podporovaní v tom, aby podporovali zelenejšie a znalostnejšie ekonomiky. Každý členský štát sa môže rozhodnúť o svojom vlastnom prístupe, avšak ja som presvedčený, že 27 jednostranných a nekoordinovaných prístupov nie je ten najefektívnejší spôsob postupu vpred. S touto myšlienkou pracujem na, momentálne na analýze jednotlivých eh, národných daňových systémov a aké by mohlo byť východisko e, stratégie. Na báze týchto analýz by som chcel prejednať s členskými štátmi, akým spôsobom najlepšie e, pripraviť politiku budúcnosti. Eh, aby som takéto, takéto diskusiu už spustil, tak som vytvoril už aj skupinu pre daňovú politiku, ktorej budem predsedať a eh, požiadal som členské štáty, aby menovali jedného zástupcu, aby sme mohli diskutovať o tom, ako sa nám podarí eh, postupovať alebo pro, dosiahnuť pokrok v spoločnej daňovej politike na európskej úrovni. A vlastne týmto by som chcel prispieť v riešeniu krízy za finančný sektor. Politická tá e, diskusia však je potrebná a veľmi veľa otázok ešte je otvorených e, e, či, sa by, či by mali zdaňovať transakcie. Mali by sme byť zákon viac koordinácie na EU rovni, alebo mala by EU postupovať sama. Akým spôsobom by mal byť príjem z takýchto daní um, alokovaný? Komisia už navrhla prvý krok a navrhla zaviesť eh, daňovú zra- bankovú zrážku alebo bankovú daň, čo, čo privítali viaceré európske štáty. Po schválení eh, uznesenia, ktoré ste navrhla vaša predsednička minulý, mesia- minulý marec, sme analyzovali eh, otázku zdaňovania transakcie bankových operácií. Verím, že výstup z rokovaní na G20 tento víkend jasne ukázal, aká veľká je táto výzva v boji pri hľadaní globálneho prístupu. Teraz, ak Európa by mala eh, ísť osamotenie v otázkach daňových, mm, tak bude to v rámci uznesenia, ktoré bolo prijaté predtým. A výsledok, eh, ak chceme dosiahnuť výsledok, musíme teraz eh, zabezpečiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Ďalšia vec, zdaňovanie pre trvovateľný rast. Teraz by som chcel e, predstaviť veľký nástroj, ktorý má podporiť rast v kontexte stratégie Európa 2020 ako bolo nedávno e, zdôraznené v správe profesora Montyho, e, silná európska ekonomika závisí od silného fungujúceho trhu, v ktorom sa môžu, pod, alebo v ktorom môžu podniky aj občania realizovať svoj plný potenciál. E, dobré daňové politiky sú však ale podstatné pre dobré fungovanie v spoločnom torného trhu a v našich, našom úsilí prebudovať naše ekonomiky a posilniť ich môžu takisto prispieť aj väčším alebo širším cieľom, ktoré ktoré napríklad zahrňajú klimatické zmeny. Ešte stále existujú dve veľké prekážky e, na vnútornom trhu a ja som presvedčený, že dokážeme zlepšiť zdanie tak, aby boli lacnejšie pre podniky, ktoré fungujú cezhranične a investujú v Európskej únii. Takisto musíme dbať o našich občanov, pretože v správe, ktorú pripravil pán Göč, tam sa zdôrazňuje, že musíme sa vrátiť k tým, ktorí zažívajú každodenne vnútorný trh a sú každodenné množstvo daňových problémov, ktoré spôsobujú veľké problémy našim občanom. Otázka daňovej diskriminácie alebo dvojitého zdaňovania sú, sú otázky, ktoré tvoja moje priority. Čo sa doteraz dosiahlo? 27. apríla sme spustili verejné pripomienkovanie, aby sme sa spýtali jednotlivcov a podnikov k otázkam dvojitého zdaňovania alebo problémom, ku ktorý, s ktorými sa stretávajú, keď fungujú cezhraničným spôsobom. Minulý piatok sme spustili ďalšie verejné pripomienkovanie, ktoré sa sústreďuje hlavne na cezhraničné problémy s hľadom dedickej dani ide o, úlohou je zistiť, aká je povaha týchto problémov a na báze tohto potom budeme definovať e, politiky. Ďalej, čo sa týka znižovania nákladov, som rád, že vlastne rada prijala určité opatrenia k DPH, aj keď to nešlo až tak ďaleko, ako žiadal parlament aj komisia, avšak je to veľký krok e, v, ako to bolo predtým z hľadiska zdaňovania operátorov. Pre budúcnosť e, je stále potrebné väčšie približovanie v oblasti daňovej e, na vnútornom trhu. To bude predstavovať harmonizáciu daňového základu podnikov. Tým by sme dokázali eliminovať e, nerovnosti medzi národnými systémy a systémami a znížiť aj daňovú záťaž podnikov, ktoré fungujú viac ako v jednom členskom štáte. Po druhé, takisto začnem pracovať na zelenej knihe o revízii e, systému DPH, čím sa by sa mal vytvoriť e, priaznivejší priestor pre podnikateľov a aby to bol dostatočne e, zrozumiteľný systém pre členské štáty. Ďalej na báze výsledkov verejného pripomienkovania potom pripravím oznámenie, ktoré zadefinuje akčný plán, ktorý bude bojovať proti problémom v oblasti dvojitého zdaňovania s, s, s zrážkovej daní, daní z dedičstva, ktorú, ktorú spôsobujú občanom problémy. Ehm, napokon si myslím, že je, už nastal čas, aby sme predstavili ehm, zelenú agendu v oblasti daní aj vo svetle dosiahnutia našich klimatických cieľov. Prijatie úsmernenie je ústredným motivom týchto, tohto úsilia a takisto je potrebné zabezpečiť energetickú daň Súčasný systém nefunguje tak dobre, ako by mohol pri podpore alebo v podporovaní spoločných cieľov, ako je napríklad energetická efektívnosť a boj proti klimatickým zmenám. Mnohé zaujímavé e, otázky vyvstali počas rozpravy. Ja ich vezmem do úvahy pri e, finalizovaní eh, panovej štúdie, ktorá bude sprevádzať návrh, ktorý by som chcela predložiť čo najskôr. Tretia vec, dobrá správa daňových vecí Chcel by som e, skončiť tým, že chcem zdôrazniť, aké dôležité je, aby členské štáty mohli vyberať svoje príjmy. Osobitne v týchto časoch ekonomických ťažkostí, a v tomto zmysle Európska únia musí viac bojovať proti daňovým podvodom a únikom a viesť kampaň e, za dobrú správu daní na medzinárodnej úrovni. Som rád, že rada dosiahla dohodu k určitým podmienkam Eurofis, o vytvorenie Eurofisku začiatkom tohto mesiaca. Eurofisk bude, bude vlastne orgán, ktorý bude zodpovedný za boj proti podvodom daňového charakteru. Na medzinárodnej úrovni došlo k pokroku e, v oblasti daní v rozvojových krajinách alebo šírenie dobrej daňovej správy v rozvojových krajinách a napokon sa začali rokovania so Švajčiarskom a Lichtenštajskom, aby takisto prijali aj náš princípy um, daňového kódexu. Na, moji ľudia už začali rokovať so Švajčiarskom tento týždeň. Pre, čo sa týka budúcnosti, som presvedčený, že musíme naďalej bojovať uh, v oblasti e, z harmonizácie daní tak v rámci EÚ, ako aj s našimi medzinárodnými partnermi. Zdieľam názor z e, pána Domenice sa jeho správy, kde sa venuje otázkam daňovým. Rozšírenie princípu daňového kondexu na tretie krajiny nestačí, nestačí Samotný tento kódex e, by mal byť preskúmaný spoločne s, alebo spolupráci s členskými štátmi. Ďalšou prioritou je dosiahnuť do, pokrok na ECOFINE k tomu takzvanom balíčku dobrej správy veci verejných, ktoré obsahujú smernicu o službách a smernicu o administratívnej spolupráci s tretimi krajinami. Doteraz e, výsledky neboli až také um, prinášajúce niečo, ako sme dúfali. Aj ako rada dúfala. Rokovania sú veľmi zložité, avšak budem úzko spolupracovať s belgickým predsedníctvom, aby sme dosiahli dohodu v týchto menších bojoch. Pán predseda, ctení poslanci, ja som sa vyjadril k trom pilierom mojej daňovej agendy a prís, predstavil vám príslušné programy na roky 2010 E, Verím, že teraz je teraz nový vietor do daňovej politiky na EÚ. To znamená, že nemôžeme, každému je jasné, že nemôžeme za, za, ponechať status quo pretože inak sa ocitneme v izolácii. Jednoducho musíme zabezpečiť kvalitné zdaňovanie, ktoré bude spravodlivé občanom, podnikom aj členským štátom. Moje e, kroky budú poháňané týmto vetrom. Vy máte veľmi dôležitú politickú úlohu eh, a vaša podpora tuto v parlamente aj vo vašich eh, domácich krajinách je kľúčovým eh, podmienkou toho, aby sme mohli dokončiť aj tento rozmer európskej integrácie. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na plodnú diskusiu. Thank you very much, uh, commissioner. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som kolegom pripomenúť, že výbor EKON už začal diskutovať až, alebo viesť štruktúrny dialog so štyrmi komisármi, s komisárom Almuniom, Barnierom, Rénom a teraz s pánom komisárom Šemitom. Ďakujeme pekne. I give the floor to Mr. Bullman. Dám slovo pánovi Bullmanovi. Danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, to, čo ste nám povedali, to ako všetko vyzerá, že veľmi zmyselné. My určite v Európskej únii potrebujeme silnejšiu diskusiu o daňovej politike. O tom nikto nemôže o tomto pochybovať. To je správne. Ja by som ale by som vás rád poprosil o to, aby ste hodnotili situáciu po torenskom rokovaní cez víkend. A aby sme, akým, keby ste mi z politického hľadiska povedali, že kde stojíme. Ja vám môžem povedať, ako ja to vidím. Ja si myslím, že v kľúčových otázkach sme nikam nepokročili Eh, v otázke boja, alebo v, tých, v rámci boja proti krízi, pretože v rámci Európskej únie nemáme, nemohli sme schopní demonstrovať jednotné stanovisko. Jedni majú také záujmy, a tie jednoducho krajiny ako z e, tej tretie, ako napríklad krajiny, ktoré sa rýchlo rozvíjajú, nevidia pochopiť, že ako to, že my chceme čosi pretlačiť, keď sa ani my nevieme sami si svoje vlastné problémy vyriešiť. Aj Američania sa môžu na nás dívať, že s čím ste prišli, keď nemáte žiaden balíček e, a nemá, kde, akým spôsobom chcete zabezpečiť posilnenie hospodárstva, kde chcete zabezpečiť hospodárske impulzy, keď ste sa na tom nedohodli, čiže nemali sme žiadnu spoločnú pozíciu a to osobitne osobitne e, platí v tejto otázke, e, ktorú, o ktorú ste požiadali Európsky parlament, aby pripravil návrh. My sme povedali práve, že z tohto výboru bolo jasne povedané, aj to bolo schválené v pléne, že potrebujeme jedno také e, ohodnotenie, dane, ktorá bude zdaňovať finančné transakcie ako jeden z boja proti kríze a musí byť e, aj kontrola do rozpočtov zo strany Európskej únie a musíme žiadať e, komisiu, alebo prosím komisiu, aby pripravila k tomuto e, nejaký návrh. Kedy takýto návrh bude? Kedy urobí takáto analýza k dispozícii? Pretože sa ocitáme v bode, kedy politika a rozprávanie už nestačí, pretože to všetko, alebo politika jednoducho škodí eh, hospodárstvu, škodí Únii e a musíme sa teraz eh, rozhodnúť eh, po spoločných podnikoch a po, spoločných rokoch a musíme tieto naše slova naplniť a Európsky parlament vlastne nie vás prosil, ale vás dokonca vyzval k tomu, aby ste pripravili už určité návrhy pred pár mesiacmi. Thank you for your question and, uh... Ďakujem za otázky a pripomienky. Myslím, že výsledkom stretnutia G20 sú jasné predložené návrhy. Európska únia si prediskutuje záležitosti zdaňovania finančných služieb na celosvetovej úrovni a myslím si, že G20 diskutovala do hĺbky a výsledkami týchto debat bola dohoda, ktorá bola veľmi jasne formulovaná, hoci je zdaňovanie finančného sektora zložitou témou a komisia už zaviedla, navrhla zavedenie bankovej dane do budúcnosti. Vieme, že v budúcnosti sa môžu vyskytnúť vo finančnom sektore problémy a preto je najvyšší čas, aby sme si vyhodnotili, čo bude dôsledkom možných návrhov v oblasti zdaňovania finančného sektora. Ja som už požiadal príslušné zložky, aby vypracovali k tomuto správu. Sú rozličné alternatívy tejto dane, zdanenia finančného sektora. Komisia už predložila niektoré a preto musíme spolu vyhodnotiť, preskúmať obe alternatívy, ktoré už boli predložené a ak sa príjmú rozhodnutia, treba, aby boli prijaté nie na príliš širokej úrovni, pretože musíme brať do úvahy aj otázku konkurencie schopnosti a keď si veci rozanalizujeme, potom treba brať do zreteľa všetkých aktérov, vlády, členské štáty a urobiť z tohoto všetkého záver, aké ďalšie kroky urobíme. A teraz má slovo pán Lambert. Ďakujem za slovo. Pán Šemeta, vitajte u nás. Nie len ako osoba, ale vítame aj mnohé veci, ktoré ste dnes povedali. Bola to príjemná hudba pre naše uši. Veľmi rád som si vypočul, že vidíte dynamiku pri zvyšovaní hodnoty diskusie o daniach v Európe a naozaj je správny moment zrýchliť prácu na tejto téme. Vítame vašu ochotu spolupracovať s parlamentom. Verím, že je to úprimné a už ste to aj preukázali hneď prvý deň, keď ste sem prišli ako e, vymenovaný komisár, navrhnutý komisár a myslím si, že teraz ste to len potvrdili. Mnohé ciele, ktoré ste spomenuli, sú aj našimi cieľmi. Vítame aj iniciatívu o daňovej politike. Ja som s Hermanom van Hompoy eh, hovoril a jeho špeciálna skupina tak Task Force sa skôr zameriava na výdavkovú stranu rozpočtu a mi sa zdá, že eh, je trošku odťažitá, jej vý... závery sú odťažité od eh, toho, čo hovorí realita. Som preto rád, že vy máte ten istý názor, že rozpočet nie je len výdavkami, ale je aj súborom príjmov. A toto všetko treba konsolidovať. Spomenuli ste, že G20 musí byť, jej závery musia byť vyhodnotené, položili ste mnoho otázok a preto sa chcem spýtať, či treba riešiť e, veci celosvetovo alebo nie. Je to podobné ako pri uhlíkovej dani. Boli by sme radi, keby sa veci vyriešili celosvetovo a predsa vieme, že to bude trvať niekoľko desaťročí, kým všetky štáty pristúpia. Čo sa týka e, zdaňovania finančného sektora alebo environmentálneho zdaňovania, Európa by sa mala postaviť do popredia. Nie preto, že by sme boli naivní, ale preto, že veríme, že naozaj to zvýši konkurencieschopnosť európskych firiem a že im to neublíži. To isté platí pri daňovej politike. Veríme, že by sme mali byť dostatočne ambiciozni a podujať sa na takéto čosi. Hovorili ste o možných záležitostiach konkurencie schopnosti, ktoré súvisia s FTT a nemali by sme pritom zachádzať príliš ďaleko. Nechcem nič e, dehonestovať, ale keď si pozrieme uhlíkové e, dane alebo nejaký spôsob nakladania s uhlíkom, ktoré, na ktoré sú viaceré alternatívy, v realite ne, nemáme 162 sektorov, ktoré sú vystavené tejto dani, ale iba niekoľko. To isté bude platiť pri zdaňovaní finančného sektora. Myslíme si, že trh pre finančné služby je dostatočne silný na to, aby zniesol aj daň z finančných transakcií. Teraz k strane príjmov, ako ich treba alokovať. Keď e, zavedieme daň z finančných transakcií, mali, mali by výnosy ísť do Európskej únie a nie na úroveň členských štátov EÚ a potom by sme mohli my distribuovať tieto výnosy na istom základe členským štátom. Mali by sme rozhodnúť, o akú e, čiastku navýšime rozpočet EÚ z týchto výnosov. Malo by tu ísť o situáciu, kedy sa všetci podelíme o koláč a každý z nich ho dostane kúsok, tak aby každý mal pocit, že nie je ukratený. Minulý týždeň, keď, alebo dva týždne dozadu, keď zasadala rada, vydala uznesenie, a či už sme ho čítali v tomto parlamente, že existujú prostriedky, aby sa tieto ambiciozne plány podporili a možno finanč, dan z finančných transakcií bude súčasťou týchto ambícií. Skupina zelených sa tiež e, vyjadrila a podobne ostatné skupiny v parlamente vydajú svoje vyhlásenia. Celkovo môžem povedať, že podporujeme vašu agendu. Ďakujem za váš prejav. Ďakujem za vaše milé slova. A som rád, že sa vytvorila skupina pre politiku, finančnú a daňovú politiku, pretože je treba odštartovať eh, rozhovory o daňových záležitostiach v rámci celej EÚ. A problém, ktorému čelíme, je to, že máme odborné rozhovory a diskusie, ale politická rozprava, debata sa vôbec nerozbehla o týchto daňových otázkach zdaňovaní. Zdieľam váš názor na fiskálnu politiku, ktorá súvisí aj s príjmovou, aj s výdavkovou časťou rozpočtu. Súvisí to s položkami súvahy a my musíme inteligentne pristupovať ku konsolidácii, ktorá je potrebná na úrovni členských štátov, ale zároveň členské štáty musia ju vykonať naozaj inteligentným spôsobom, elegantne. Daň z finančných transakcií. Ako som povedal, po stretnutí skupiny G20 sa situácia vyjasnila a teraz treba hĺbkovo analyzovať možné alternatívy. Ešte sme si neprediskutovali podrobne, aká bude, aký bude základ. Či to budú aj deriváty, alebo to budú len dlhopisy a iné cenné papiere, pretože pri rôznych alternatívach sa výnosy budú líšiť. Závisí to naozaj od základu možnej dane, čo sa bude zdaňovať. Ja som v tomto otvorený. Myslím si, že takúto analýzu urobíme, že si ju prediskutujeme a že prebehnú aj debaty a diskusie s členskými štátmi a že skupina o daňovej politike takisto prinesie e, svoje návrhy na aktivity. Ďakujem. Pani Beres, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som rada nadviazala na to, e, čo načrtli už moji dvaja predrečníci. E, súvisí to s tým, čo sa spomína aj pri zavedení e, zdaňovania finančných transakcií. Teraz na základe mandátu, ktorý dostala komisia, máte na svojich pleciach vynimočnú zodpovednosť. Keď sa pozrieme na krízu, kríza, ktorú práve teraz zažívame. Pani eh, Beres eh, teraz eh, je prerušená, pretože sú problémy s tlmočením do angličtiny. Hmm. Nemalo by to byť až taký problém tlmočiť ze francúzštiny do angličtiny. zase, že je to preto iba technický problém. Počkáme chvíľočku. Euh, Bol to teda technický problém. Ja by som sa teda vrátila, aj keď nechcem opakovať to, čo hovorili predrečníci o konkrétnych aspektoch implementácie zdaňovania finančných transakcií, ale rada by som poukázala vašu pozornosť, keďže vy ste komisárom, ktorý má na starosti toto portfólio a taktiež ste členom kolégia. Myslím si, že dnes v Európe je e, veľká snaha, aby sme prijali zodpovednosť v reakcie na túto krízu je potrebné vyvinúť iniciatívu v oblasti zavedenia tejto novej dane za finančné transakcie. Je tu mnoho otázok e, e, v súvislosti s tým, ako by sme mohli približiť občanov k Európskej únii. Myslím si, že toto musíme začleniť do našej iniciatívy aj na európskej úrovni, na to, aby sme naplnili tento cieľ eh, dane z finančných transakcií. Týmto by sme sa totižto priblížili k tým cieľom, ktoré od nás žiadajú občania. A taktiež by túto iniciatívu sme mohli využiť na ďalšie iné ciele. Nebudem tu teraz uvádzať všetky, ale je mnoho dôvodov, ktoré sa nedajú nahradiť. Sú to oblasti, kde takúto oblasť nemôžeme nahradiť ničím iným. Napríklad, eh, čo sa týka jednej konkrétnej e, dane, ktorá priamo súvisí s e, finančnými transakciami e, a jedným z aspektov tejto novej dane je tá pravidelnosť. Nesmieme podceňovať túto pravidelnosť a taktiež to, že by nám to mohlo pomôcť získať nejaké príjmy, ktoré by sme potom mohli využiť na nejaké formy investícií, ktoré tak naliehavo potrebujeme. Závery z G20 nie sú príliš uspokojujúce. Ja som si ich prezrela iba letmo, ale nevidím tam e, žiadnu spomienku tejto dane e, za finančné transakcie. Ďalej, čo sa týka fondu na riešenie e, prípadov. V prílohe 1 sa to krátko si spomína, ďalej v odseku 21, taktiež iba veľmi okrajovo. Nespomínajú sa tam žiadne očakávania, ktoré by sme mohli mať a ďalej v záveroch e, G20 je tam niečo, čo už čiastočne e, zastaralo e, v súvislosti s predchádzajúcou schôdzou G20. To bolo na totálnych stranách a týka sa to daňových rajov a riešenia tohto problému. Neviem, prečo tento problém už je zastaralý a prečo sa už G20 tomu nevenuje, prečo to nepovažuje za potrebné. G20 sa venuje výzvam, ktoré súvisia s rozvojom napríklad. Vieme, že daňové raje majú úlohu v oblasti zabezpečenia príjmov pre rozvojové krajiny, na to, aby mohli financovať svoj rozvoj. Teda, pán komisár, rada by som e, sa vyjadrila k trom ďalším veciam, ak pán predsedajúci dovolí. Poprvé, ak sa nemýlim, Spomenuli ste otázku opätovného spustenia konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb. Zdá sa, že táto problematika je dosť zložitá, ale je dôležité, aby sme sa tomu venovali, najmä keď chceme zaviesť ten balíček, e, ktorý bude pokrývať viaceré problémy. Ja sa chcem opýtať, na akom základe chcete spustiť práce v tejto oblasti a čo chcete urobiť e, v oblasti toho, čo sa už dosiahlo e, za vášho predchodcu. Mohli by ste uviezť nejaké podrobnosti v tom, aké kroky plánujete, čo sa týka konsolidového základu dane z príjmu právnických osôb a tiež akým spôsobom chcete prepojiť túto otázku s ďalšími súčasťami balíčka. Viem, že je tu niekoľko veľmi neoliberálnych súčastí tohto balíčka. E, sú tam napríklad vysokorýchlostné vlaky a taktiež ďalšie oblasti, ktoré súvisia so zdaňovaním, ktoré ako keby e, zaostáva. Je to iba pomalý e, vláčik regionálny a nedokážeme držať krok s tými rýchlymi konkurentmi. Možno som to prepočula vo vašej prezentácii, ale nespomenuli ste vôbec otázku fiskálnych systémov, ktoré e, dokážu stimulovať krátkodobé odmeňovanie napríklad e, v, vo riadení firiem. Chcete sa aj tomuto venovať? Ak áno, tak ako? A ešte posledná otázka, ak dovolíte. V pracovnej skupine, ktorej predseda Herman van Rompuy, je na programe otázka sankcií, ktoré sa budú uvaľovať na čl- tie členské štáty, ktorým sa nepodarilo splniť e, konkrétne pravidlá, na ktorých e, sa dohodli. Niekoľko pozorovateľov e, už dlhšie navrhuje akési inteligentné sankcie. Nechceme teda len umrtviť pacienta, takmer ako keby sme sa ho snažili zabiť sme teraz v stave, že zaznamenávame veľmi výrazné deficity a je potrebné zaviesť pravidlá pre ten štát, ktorý je v ťažkostiach. Napríklad je potrebné zaviesť daň z emisí uhlíka. Podľa mňa môžem tvrdiť, že komisia zvažovala takýto druh sankcií. Mohli by ste sa prosím tomuto vyjadriť bližšie? A pracujete s komisárom Rénom spoločne na týchto otázkach? Ďakujem. Thank you very much. There were quite many questions. Ďakujem pekne za vaše otázky. Pokúsim sa niektoré z nich zodpovedať. Mohla by som zopakovať k konsolidovanému nie k daní z finančných transakcií, aj k konsolidovanom základe dane z príjmu právnických osôb. Všetky majú obe tieto dane, majú svoje výhody a nevýhody, všetky takéto nástroje ostatne a preto ich treba vyhodnotiť, riadne analyzovať. Práve preto sa rozbehli diskusie s vami a s inými aktérmi o možných krokoch, ktoré mienime vykonať v tejto oblasti. Keď ste spomenuli krátkodobý horizont naše analýzy a analýzy Medzinárodného menového fondu ukazujú, že daň z finančných aktivít by bola pravdepodobne lepšou z týchto dvoch možností, pretože sa týka finančných inštitúcií, a v závislosti od toho, ako bude nastavená táto daň, bude sa možné vysporiadať aj so záležitostiami krátkodobých odmien. Konsolidovaný základanie z príjmu právnických osôb je čosi, čo sa takisto analizuje. Potrebujeme vypracovať takúto právnu normu. Naše služby analyzujú z hľadiska multinárodných veľkých e, firiem túto záležitosť, ale aj z hľadiska malých a stredných podnikov a zjednodušujú náš návrh tak, aby slúžil aj malým a stredným podnikom, ktoré chcú rozšíriť svoje aktivity medzinárodne. A takisto, čo sa týka analýzy dopadu vysporiadame, sa s hlavnými otázkami. Či už má ísť o spoločnú konsolidovanú daň, ak by to mala byť spoločná konsolidovaná daň, tak potom mala by byť povinná alebo mala by byť dobrovoľná. Toto sú otázky, na ktoré sa snažíme analýzou nájsť odpoveď. Očakávam, že sfinalizujeme tieto analýzy v priebehu tohto roka a predložíme vám náš návrh ku konsolidovanému základu dane z príjmu právnických osôb na začiatku budúceho roka. A teraz k záležitosti sankcií stredu budeme hovoriť v kolegiu komisárov o návrhu komisie, ktorá sa, ktorý sa týka hospodárskeho riadenia, hospodárskej správy veci verejných a spolupráci s komisárom Olim Renom. Naše portfólia sa tu na, pretínajú tak, že z obidvoch strán musí prísť dôležitý príspevok k riešeniu tohto problému ekonomického riadenia a správy. A preto systém sankcií treba nastaviť takým spôsobom, aby sa začala realizovať čo najskôr, a pritom nevyvolával situácie, kedy by členské štáty sa práve pre sankcie dostávajú do problémov. Je to oblasť, na ktorej pracuje teraz komisár Oli Rehn a jeho tým. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Klute. Ja, danke schön auch. Ďakujem pekne. Pán komisár, ja som sa vás pôvodne chcel tiež niečo opýtať na otázku e, zelenie dane z finančných transakcií, ale už tu odznelo viacero otázok na túto tému, už ste sa k tomuto aj vyjadrili dosť zoširoka a preto už nebudem opakovať svoju pôvodnú otázku, ale myslím si, že záujem, ktorý každý môj predrečník vyjadril, dokazuje, že aj z parlamentu e, sa ozýva veľký záujem o, o to, čo sa deje v tejto oblasti to by som raz zúraznil ešte v mene svojej politickej skupiny. My sa snažíme tiež podporovať tento, toto nové opatrenie. Nadobudli sme dojeme, že je skutočne naliehavé, aby v tejto oblasti došlo k nejakému ďalšiemu vývoju. To som chcel ešte raz zopakovať. Mm, boli dosť rýchle reakcie vzhľadom na udalosti v Grécku. Čo sa týka ďalších štátov, kde dochádza k sanácii rozpočtu, už teraz to občania eh, veľmi výrazne pociťujú vo svojich eh, peňaženkách, že oni musia splatiť tieto dlhy, zatiaľ čo banky nie. Eh, napríklad to, čo povedala pani Pereš, ak sa zavedú také činnosti, ktoré chceme, aby priblížili občanov k Európe, čo sa týka zlyhania ehm, finančnej inštitúcii v tejto finančnej kríze. Už nám neostáva veľa času, aby sme naplnili tento svoj cieľ. Je potrebné prinútiť banky, aby nejakým spôsobom sa podielali na financovanie tejto krízy. To je jedna vec. To som chcel ešte raz vo svojom mene tu počiarknúť. A druhá vec, ktorú by som rád spomenul, v posledných dňoch som si v nemeckých novinách prečítal, že v Rumunsku sa zvýšila DPH o 5%. Rád by som sa opýtala, ako to vnímate vy. Podľa mňa to znamená predovšetkým, že práve tí, ktorí majú relatívne nízky príjem, e, sa nepomerne výrazne budú musieť podielať na sanácii verejných e, prostriedkov štátu a nie sú to práve banky, ktoré v podstate spôsobili tieto problémy. To by som raz dôraznil. A mimochodom ani hospodársky to nie je e, celkom neproblematický krok, e, takéto zvýšenie DPH, pretože to znamená, že je to tiež e, záťaž pre rozvoj vnútorného trhu. Ak sa hovorilo, eh, z ústov mojej predrečničky tu odznelo, že občania by sa mali pridružiť k Európe, myslím si, že takéto kroky, zvyšovanie DPH, sú veľmi problematické. Ja by som si veľmi veľa do vás vypočul, ako to vnímate vy. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne k vašej prvej otázke. Eh, myslím si, že k tomuto som sa už vyjadril niekoľkokrát. Budem sa snažiť eh, predložiť čo najskôr tú hĺbkovú analýzu, aby ste mohli čo najskôr začať rokovať. Aby teda celkovo rokovania mohli čo najskôr začať. Eh. Čo sa týka DPH, viete, že na úrovni Európskej únie máme isté minima DPH, toto je stanovené na úrovni 15 a nie je stanovená žiadna maximálna úroveň, ale džentlmenská dohoda platí, že to maximum by malo byť 25 Teda v tejto škále e, sú v podstate členské štáty e, voľné, môžu sa rozhodnúť e, tak, ako to uznajú za vhodné, akú úroveň DPH si schvália pre svoj členský štát. Netýka sa to len Rumunska, ale aj viacerých štátov, ktoré čelia ťažkostiam v svojej fiskálnej situácii a navrhujú zvýšenie DPH vo svojej krajine. Krajinu, ktorú poznám najlepšie, zvýšila úroveň DPH z 18 na 21 a ďalej susedné krajiny taktiež, dokonca ešte o niečo viac. Pretože si veľmi dobre uvedomujeme, že základ dane z pridanej hodnoty je veľmi široký a zvýšenie DPH už o 1% vytvára dosť značné príjmy pre tieto členské štáty. Myslím, že chápem, že istým smyslom, v istom smysle tu potláčame eh, daň z príjmom právnických osôb, ale Členské štáty majú možnosť venovať sa tomuto problému, týmto problémom, e, ktoré e, sú sociálnymi problémami a to formou svojich sociálnych politik, ktoré e, sa snažia zavádzať do praxe najlepšie ako vedia, ale myslím si, že to, čo ste spomenuli, je veľmi dôležité a to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že skupina pre daňovú politiku je práve tým správnym fórom, kde by e, sme mali hovoriť o postupoch v členských štátoch, ktoré zavádzajú nové opatrenia v oblasti daňovej politiky a tiež e, by sme mali podporovať výmenu najlepších skúseností, ale aj najhorších postupov, aby sme sa ponaučili aj z tých lepších prípadov, ale aj z tých chýb niektorých členských štátov, k ktorým došlo. a mnoho členských štátov, teda väčšina, musí konsolidovať e, svoje rozpočty. Myslím si, že e, táto diskusia o daňovej politike by bola veľmi prínosná aj e, napríklad v plánovaní inteligentnej stratégie riešenia aj výdavkov, aj príjmov. Okay. Is, uh... Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani Esaja. arvoisa. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážny pán komisár, daňová politika, ako všetci veľmi dobre vieme, je jedna z najzákladnejších eh, spôsobov, ako môžeme naplniť cieľ hospodárskej politiky, eh, pretože formou zdaňovania sa naplňajú všetky ostatné politické ciele, ktoré si vláda, tá, ktorá vláda stanoví v členskom štáte. Spoločná daňová politika eh, sa aplikuje iba na úrovni DPH, ktorá sa práve teraz prejednáva, ale v dôsledku tejto krízy sú tu isté tlaky na spoločnú daňovú politiku vo všetkých daňových oblastiach a e, tie hlasy, ktoré požadujú takúto politiku, sú čoraz silnejšie. Ako, v akom smysle rokujete napríklad na komisii a v akom smysle napríklad rokujete so finským komisárom Olim Rénom o tom, do akej miery je možné zájsť bez toho, aby dôšlo k nejaké negatívnej reakcii zo strany členských štátov v tomto zavádzaní spoločnej daňovej politiky a do akej miery vlády členských štátov a parlamenty e, v akom e, zmysle sa oni stávajú k tomu, že ich centrálna úloha k hospodárskej politike by sa v podstate obmedzila o túto daňovú politiku, ak by sa zaviedla spoločná daňová politika a daňové spoločné základy. Moja druhá otázka sa týka toho, keďže v dôsledku finančnej krízy a hospodárskej krízy e, mnohé členské štáty museli sprísniť daňovú politiku, e, došlo k v viacerých krajinách zvýšeniu DPH a dosť málo pozornosti sa venovalo k tomu, že vo viacerých členských štátoch daňové systémy sú veľmi slabé. Teda ten kolobeh daní je všeobecným národným športom. Už sme si zvykli, že v niektorých členských štátoch eh, dochádza k dosť výraznému zvýšeniu DPH. Tieto zvýšenia neprinášajú želateľné príjmy do štátneho rozpočtu, pretože eh, daňový základ v týchto krajinách nie je, dostato- nie je dostatočný a daňové systémy nie sú dostatočne dobré na to, aby priniesli eh, také príjmy, ako by sa želalo od týchto zvýšení. Teda akým spôsobom chcete vylepšiť eh, daňovú politiku na komisii eh, v, vo svetle týchto problémov, ktoré som načrtla. Okrem iného, aj náš výbor sa venoval otázke daňovej politiky a eh, v spolupráci proti daňovým podvodom a tiež správnym postupom v oblasti zdaňovania, ale ako chcete vy na komisii e, predkladať, aké návrhy chcete predkladať tomu, aby sa zlepšila situácia v tomto smere? A tretia vec, ktorú by som rada spomenula, sa týka DPH. Už vo mnohých krajinách došlo k zvýšeniu DPH. E, všimli ste si, že e, v oblasti služieb a remesiel tam v podstate v končnom dôsledku ide o zdaňovanie práce, pretože v týchto službách v oblastiach, e, kde ten vklad e, sa netýka až tak veľmi materiálov e, a iných nákladov, je to v podstate práca a toto je predmetom zdaňovania. A to dosť výrazne znižuje možnosti práve malých a stredných podnikov zamestnávať viac ľudí, ktorých by možno potrebovali. Well, uh, Ďakujem pekne eh, za túto otázku, za všetky vaše otázky. On the level of, on the issue of enhanced economic... Uh, Čo sa týka uh, prehlbeného hospodárskeho riadenia, myslím si, že je dôležité venovať sa tomu, Mali by sme nájsť eh, takú vhodnú rovnováhu. Nemali by sme podceňovať a podkopávať suverenitu členských štátov v plánovaní tejto oblasti politiky, ale zároveň by sme mali sa snažiť zabezpečiť, že tieto oblasti politiky budú udržateľné z pohľadu dodržiavania paktu stability a rastu a tiež z pohľadu makroekonomickej stability. Ďalej, čo sa týka oblasti zdaňovania, nuž. Došlo k harmonizácii systému v oblasti nepriamého zdaňovania a Isté, že všetko sa dá neustále zlepšovať. Aj v tejto oblasti je potrebné eh, snažiť sa to zlepšiť v oblasti priameho zdaňovania. Ja by som tu navrhol harmonizáciu e, spoločného konsolidovaného e, zakladania z príjmu právnických osôb, pretože toto je dôležité pre rozvoj vnútorného trhu. Ale nemyslím si, že by sme mali zachádzať e, ešte ďalej a snažiť sa harmonizovať nejaké sadby danie, pretože toto by sme mali prenechať členským štátom. Je to v ich suverenite, aby si oni sami naplánovali, ako budú postovať vo svojej daňovej politike. Ale tá zásadná otázka sa netýka harmonizácie, ale lepšej koordinácie e, činnosti v tejto oblasti. Ja by som bol rád, keby sa aplikoval systém, v ktorom členské štáty formou e, skupiny pre daňovú politiku mali možnosť koordinovať svoju činnosť a učiť sa navzájom jedno druhého, tak aby čo najefektívnejšie dokázali vylepšiť svoje systémy, aby boli čo najinteligentnejšie, aby boli čo najviac orientované na rast. Ďalej. Čo sa týka daňových únikov a vyberania dane, tento problém je veľmi závažný, najmä v časoch krízy a ja skutočne dúfam, že Rozhodnutie, ktoré sa týka e, zriadenia Eurofisk, nám pomôže bojovať s problémami v oblasti DPH, pretože isté, že trvá istý čas, kým sa vytvorí štruktúra, ktorá umožní rýchlejšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi e, v riešení otázok cezhraničných daňových únikov práve na úrovni DPH. Okrem toho spolupracujeme aj s OLAFom a taxutom v otázke cigariet a iných e, výrobkov a tovarov, na ktoré sa vzťahuje spotrebná daň. E, to je aktuálne najmä pre pohraničné krajiny. U nich je to dosť závažný problém a už čoskoro budete mať dispozícii dokument, ktorý vás oboznámi s konkrétnymi krokmi v tejto oblasti. Mm, ešte k otázke DPH a k otázke úrovni zdaňovania v tých sektoroch, ktoré sú veľmi náročné na ručnú prácu. Viete, že smernica o DPH umožňuje členským štátom um, aplikovať znížené sadzby práve pre tie sektory a služby, ktoré uh, sú veľmi prácne, ale je na rozhodnutí členských štátov, aby využili túto možnosť. Ak eh, vás zaujíma môj osobný názor v otázke výnimiek a DPH a zníženia eh, sadzby dane z pridanej hodnoty, no už eh, ja nie som príliš veľkým nadšencom. Nemyslím si, že je to príliš vhodné pre podporu tých cieľov, pre ktoré to bolo vytvorené, ale členské štáty majú v každom prípade právo v rámci, isté, že obmedzení smernice, zaviesť znížené sadzby pre tie sektory služieb, ktoré e, sú veľmi pracovne náročné. The floor is, uh, Mrs. Ďakujem pekne. Thank you so much. Uh, Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička. Pán komisár, ak dovolíte, rada by som vám položila otázku, ktorá sa týka finančného uh, sektora a dane, ako môžeme chrániť spotrebiteľov, eh, mám na mysli práve klientov bank, tak aby náklady sa neprenášali na nich. Rada by som ešte vyjadrila eh, jeden komentár eh, v súvislosti s mojim kolegom, ktorý má veľké obavy v súvislosti so zvýšením DPH v Rumunsku. Rada by som mu povedala, že toto rozhodnutie sa, pridalo, sa prijalo, teda rozhodnutie o zvýšení DPH sa prijalo na základe dohody s Medzinárodným menovým fondom a toto bolo jedno z riešení, ktoré žiadal a ktoré schválil Medzinárodný menový fond. Schválili sme tento krok zvýšenia DPH, pretože poprvé opatrenia sa zameriavali na zníženie dôchodkov o 15 a e, tiež e, príjmov e, z rozpočtovej oblasti o 25 ale toto súd zamietol. Teda konečné riešenie bolo zvýšenie DPH. Ďakujem. Thank you. Thank you for your, uh... Ďakujem pekne za vaše otázky, za vaše vyjadrenia. Čo sa týka tej druhej otázky, ktorú ste predniesli, nuž e, čo sa týka presunu danie z finančných transakcií na občanov, na spotrebiteľov, toto je jeden problém, ktorý je potrebné riešiť v procese analýzy dopadu dane z finančných transakcií. Nepochybne by sme sa mali venovať e, prípadným vplyvom, ktoré môže mať toto opatrenie na spotrebiteľov. Ak sa budeme držať e, tohto návrhu zavedenia tejto dane, sú to aj ďalšie prvky, ktoré je potrebné riešiť v, v štúdii na hodnotenie dopadu. Sú to otázky, ktoré sa týkajú napríklad eh, veľkej pohyblivosti na trhoch. Aj táto téma je veľmi zložitá a je tu mnoho rôznych názorov. Teda nedá sa celkom jednoznačne prijať rozhodnutie. Musíme byť opatrní v plánovaní akýchkoľvek eh, takýchto návrhov, pretože ak nebudeme sa snažiť riešiť všetky aspekty možného návrhu, potom neskôr v praxi sa ukáže, že sme sa dopustili chýb. Ja by som bol veľmi nerád, keby sme sa dopúšťali chýb e, v návrhoch takých zásadných vecí, ako je napríklad e, daň z finančnej transakcie alebo e, daň z finančnej činnosti. Čo sa týka DPH, nuž e, to ste adresovali skôr e, iba kolegovi poslancovi. Ja môžem za seba povedať, že konkrétna sadzba DPH je skutočne e, na členskom štáte a na rozhodnutí členských štátov. Rumunsko prijalo toto rozhodnutie v súlade s existujúcou smernicou o DPH a v súhľade so sadzbami, ktoré sú v platnosti. Rokovali sme s Rumunskom aj o ďalších konkrétnych bodoch, ktoré sa týkajú DPH, ale v otázke sadzieb, ak členský štát eh, prekročí hranicu 15 a drží sa eh, pod úroveň 25 eh, je na ňom, ako sa rozhodne, akú sadzbu zavedie. Ďakujeme pekne, pán komisár. Sú, prosím, nejaké ďalšie otázky? Hlási sa ešte niekto o slovo? Zdá sa, že nie. Tak ja by som rád pripomenul kolegom, aj vám, pán komisár, že na schôdzi koordinátorov výboru EKON e, sme sa dohodli e, na takýchto pracovných legislatívnych prioritách e, pre obdobie 2010-2011. Poprvé, dopadová štúdia o dane z finančných transakcií. Už sme hovorili aj dnes popoludní o tejto téme. Ďalej revízia smernice o zdaňovaní energie. Ďalej oznámenie o daniach a rozvoji, návrhy, ktoré sa týkajú minim, minimálnych sadzieb, ďalej návrh o pokrývaní eh, rôznych poukážok na úrovni DPH, ďalej nové stratégie, ďalej oznámenie e, politických iniciatív, ktoré sa týkajú e, sprednostnenia občanov, e, ďalej legislatívny návrh, ktorý sa týka konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb. Ja by som e, rád požiadal vás, pán komisár, aby ste sa podrobnejšie vyjadrili k tomuto bodu, teda k tomuto konsolidovanému základu dane z príjmu právnických osôb. Ďalej sú tu ďalšie priority, ktoré sa týkajú oznámenia o budúcej stratégii v oblasti DPH. To by um, malo vstúpiť do platnosti po roku 2011. Ďalej oznámenie o koordinácii dedičskej dane a revízia smernice o zdaňovaní úrokov a poplatkov za nehnuteľnosti medzi firmami a členskými štátmi. Mohli by ste sa prosím k tomuto bodu tiež vyjadriť, e, ale predovšetkým k tomu konsolidovému základu e, z príjmov právnických osôb. E, vidím, že program Výbor, že vidím, že teda výbor sleduje činnosť komisie v oblasti daňovej Čo sa týka CCTB, ako som už povedala predtým, musíme dokončiť eh, našu štúdiu posúdenia vplyvov čo najskôr a potom, keď budeme mať pripravenú túto, tento, túto dopadovú štúdiu, pripravíme návrh v prvej polovici roku 2011. Ako som už povedal, existuje niekoľko alternatív Ehm, či, či to bude CCTB alebo CCTTB alebo CCCTB alebo či by to malo byť eh, voliteľné alebo povinné, takže tieto alternatívy sa momentálne posudzujú, alebo to posudzujú moji ľudia. Predseda, ďakujem pekne, pán komisár. My e, sme vždy radi, keď vás máme vo výbore a pozveme vás opäť v príslušnom hodnom čase. Now, ladies and gentlemen, unfortunately we have to suspend our... Dámy a páni, Žiaľ, musíme prerušiť našu schôdzu, pretože do 16.30 pretože tu prakticky nikto nie je, ani spravodajca, ani tieňový spravodajca za tie správy, o ktorých máme prediskutovať. Preto sa tu stretneme opäť o 16.30.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 Right. We are resuming the meeting. And we are at point four, uh, the, uh, with the quality of statistical data. Takže my sa nachádzame v bode číslo 4, e, kvalita štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite, nadmernom deficite rozpočtu. Pán Karas, máte slovo. Pán predseda, dámy a páni, ďakujem pekne, že ešte pred eh, hlasovaním ste mi dali ešte raz slovo. Eh, my sme vlastne už eh, aj sa porozprávali o podmienkach pre Eurostat aj na plenárke v Štrasburgu tam v rámci otázky na ústne zodpovedanie aj v rámci uznesenia, ktoré sme prijali tuto v parlamente. A ja som sa pri um, posúdení pozmenujúcich návrhov nechal vlastne viesť týmto uznesením a môžem vám povedať, že som veľmi rád, že tie neformálne kanály fungujú, veľ, fungujú veľmi dobre a návrh komisie nás menej e, vystrašil, ako sme sa obávali a legislatívny akt je v podstate prvou e, reakciou Grécka na e, dlhoročné ročné nesprávne poskytovanie údajov. K takýmto prípadom už nesmie v budúcnosti dôjsť. My, e, čo chceme, to sme presne uviedli. E, ja by som to nepredlžoval, tak by som poinformoval kolegov, že pri predložených pozmeňovacích návrhoch, ktoré prišli dnes, som zapracoval všetky zmeny, všetky želania na zmenu až na dva, som teda odporúčil na schválenie. Všetky pozmeňovacie návrhy som teda zohľadnil v mojom návrhu, avšak sú dva návrhy, ktoré e, podľa mňa sú problémové. Jeden je návrh číslo 23 a úvodné ustanovenie kolegu Bokroša, ktorý e, hovorí o silnejšom pôsobení Európskej centrálnej banky. To podľa mňa, ale aj po rokovaniach so zastupcami Eurostatu tieto želania už existujú v praxi, už to tak funguje a teda nemá význam to ehm, formulovať eh, vo forme tohto návrhu. Čo sa týka návrhu e, Lajša Bokroša 23, v tomto je mínuska a tiež v úvodnom ustanovení, ktoré sa ho týka, je to úvodné ustanovenie číslo 14. Nie preto, že by som bol proti tomu, ale preto, že z právneho hľadiska sú tieto otázky už e, vyriešené. To som e, zistil po rokovaní s príslušnými inštitúciami. Po druhé, máme tu pozmeňovací návrh, ktorý sa týka výboru Európskeho parlamentu na preskúmanie v pléne. Tento návrh neprešiel, nezískal si väčšinu, preto som sa porozprával s tým, ktorý predložil pozmeňovací návrh a tiež skupinou ALDE. A obe tieto skupiny by radi podporili takýto výskumný výbor, ale e, predkladateľ pozmeňovacieho návrhu pristúpil na ústny pozmeňovací návrh a ten hovorí, že komisia by mala určiť, ako bude prebiehať zhromažďovanie štatistických údajov e, v členských štátoch a tak, aby sme zistili a získali potrebnú väčšinu. Mali by sme tam zapracovať aj štyri, e, teda vymazať štyri slova, zohľadňujú zodpovedné stránky a tiež e, by sme tam mali spomenúť e, relevantné závery, ktoré by sa mali predkladať pravidelne Európskom parlamentu. Tým pádom by komisia musela predkladať e, preskúmanie, muselo by sa tam presne uviesť, k čomu došlo za posledné roky, k akým chybám, k akým zlyhaniam. Parlament by musel o tom získať správu a potom by bola možnosť parlamente, vo výbore ešte preveriť podrobnejšie. Teraz komisia tie štyri e, slova, ktoré som predniesol, ten ústny pozmeňovací návrh, bude sledovať, či získame väčšinu pre tento návrh. Tým pádom by e, pozmeňovací návrh číslo 9 bol bezpredmetný. A Ostatné návrhy, ako som už povedal, môžem podporiť a môžem odporučiť kolegom ich schválenie. Ďakujem srdečne za spoluprácu, aj za ochotu neviesť konfrontačné rokovania, ale snažiť sa hľadať riešenia a nájsť a nájsť nejaké spoločné riešenia a problémov. Ďakujem. Thank you, Mr. Kars. Um, initial rapporteur wants to... Ďakujem pekne, pán Karas. Chcel by ešte to dodať? No už ja by som chcel um, poďakovať spravodajcovi za to, že začali konzultovať ešte veľmi v, v prvých fázach prípravy správy, čo prinieslo svoje u- ovocie. A, a vlastne pán Karas bol schopný prijať väčšinu pozmeňujúcich návrhov. Ešte je tu jedna otázka, ktorú spomenul pán Karas. Samozrejme, že všetci sme za vyšetrovanie a keď zistí vyšetrovací výbor niečo, tak e, to zistí bez ohľadu na to, že, aby na niekoho ukázala prstom, ale hneď prvé na začiatku, alebo už sa čoho si obávať. Myslím si, že jednoducho by sme dali Eurostatu všetky možnosti, tak aby mohol si vytvoriť eh, svoj vyšetrovací výbor a myslím, že necháme to potom na nich, nech sa rozhodnú, ako to chcú. Takže sa tešíme na schválenie týchto pozmeňujúcich návrh, keď eh, o nich budeme hlasovať potom dnes popoludní. What's the next? We now come to point five. Nasleduje bod číslo 5, ktorý predstavuje financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Spravodajca je Tomás Hendl. Pán Klúte by chcel povedať faktickú poznámku. Ja by som rád vystúpil v mene Tomás Hendla, ktorý je chorý tento týždeň a preto nemôže osobne prísť na zasadnutie výboru a požiadal ma, aby som v neho mene predniesol túto správu. Tomu Hendel by rád poďakoval najskôr za konštruktívnu spoluprácu na príprave tohto dokumentu. Získal viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré neboli všetky celkom konvergentné. E, bolo potrebné v niektorých prípadoch rokovať o kompromisoch. Výsledkom je 5 kompromisných návrhov, ktoré môžeme podporiť. Dúfame, že získajú väčšinu hlasovaní. Ide tu o dva e, dosť zásadné body pre nás. Isté, že kompromisy viedli k tomu, že návrhy, ktoré predložil spravodajca, boli trochu odľahčené, ale takto to býva jednoducho v rokovaní kompromisov. Na jednej strane to, čo sa uvádza v kompromise B, je tu o to, že komisia musí zvážiť, ako firmy, ktoré čelia presunu výroby, ako by mohli pokryť e, náklady, ktoré súvisia s nezamestnanosťou, e, ako by sa mohli taktiež podielať na financovanie tohto fondu, to je dosť zásadná vec. A druhá vec pre nás, e, ktorá je dôležitá, že z nástroja na, by sa mal vytvoriť nástroj na reštrukturalizáciu E, mali by sme podporiť tento návrh, mali by sme vyzvať komisiu, aby predkladala návrhy v tom zmysle, ako by sme sa mohli čo najviac snažiť o reštrukturalizáciu čo najudržateľným spôsobom a tento nástroj, ako by sme mohli využiť v tomto zmysle. A tretí zásadný bod, ktorý tiež zodpovedá záujmom odborových hnutí, to je požiadavka na komisiu, aby prehodnotila, ako by sa mohli kritériá udeľovania zjednodušiť a ako by sa mohol tiež proces žiadania o peniaze z tohto fondu tiež zjednodušiť. V časoch krízy nemáme spravidla príliš veľa času k dispozícii, aby sme teda zjednodušili využívanie tohto nástroja. Teda v podstate e, myslím si, že správa, vrátanie kompromisov, ktoré sa vyrokovali, by mohla si získať väčšinu hlasovaní. Ďakujeme pekne, pán Klute. Danuta, nech sa páči, pani Hübner. Ja som vlastne pôvodne nežiadala o slovo, ale e, nie som to sledovala za IPP e skupinu túto otázku a pracovali sme spolu s liberálmi a s kolegami ze skupiny ECR a budem teda hovoriť hlavne za EPP. Nepodarilo sa nám e, v tom kompromisnom návrhu pána Hendela e, niečo také, čo by viedlo ku konsenzu, ktorý sme my predložili. Čiže to, v čo v tom kompromise nie je odraz našich názorov, takže my sa budeme naďalej držať našich e, stanovísk, k, ktoré sme ešte uviedli v našich pôvodných podmienci návrhov, lebo stávame, že napokon konečný kompromis naozaj nereaguje na potrebu podporiť e, naozaj podstatnú zmenu európskeho priemyslu, aby bolo oveľa konkurencieschopnejšie. Ja viem, že pán Hendel to aj vie, ale ja by som to chcela zopakovať, že my teda máme naše osobitné názory, ktoré podľa našho názoru do kompromisných návrhov nezahrnul pán Hendel, tak ako ich pripravil. Ďakujem pekne. Thank you very much. Udo, you want to say something? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, ja tu zastupujem našu pani spravodajkyňu, pani Podimata, ktorá sa venovala tejto správe, prispela k jej príprave. Kolegyňa Hübner, ja si veľmi vážim už dlho vašu prácu, neviem celkom presne, e, k čomu došlo v procese rokovania, ale vzal som na vedomie, že e, pred prednášate tu um, názor troch politických skupín. Neviem, prečo to tak je a neviem, prečo sa nepodarilo uh, aspoň sa snažiť o nejaký spoločný koncensus. Možno, že neskôr niekedy by sa nám to mohlo podariť to nejako vyjasniť, tak aby k tomu už nedochádzalo v budúcnosti. V každom prípade snažili sme sa podporovať spravodajcu, pretože súhlasíme s tým spoločným cieľom. Pani Podimanta považuje túto správu za dôležitú a tiež prispela k jej e, príprave, predovšetkým e, preto, aby jasne povedala, že tu nejde o to, aby sme sa venovali priemyselnej politike alebo politike, ktorá by sa týka konkrétnych firiem e, v aplikácii a využívaní tohto fondu. Ide tu predovšetkým o štruktúrálny vplyv tohto fondu. Mal by prispievať k tomu, aby sa dlhodobé podmienky regiónu zlepšili čo sa týka pracovného trhu a týmto spôsobom, aby sme doplnili dohľad eh, v zmysle cieľov eh, stratégie 2020 a v zmysle udržateľnosti. Nechceme len eh, podpáliť takú krátkodobú vatru, chceme udržiavať plamienok dlhodobo. Toto je v podstate to gro príspevkov pani Podimata. My teda podporujeme túto správu, chceme, aby bola čo najlepšia. Nebudeme nikoho zrádzať v hlasovaní, pretože považujeme tento návrh za veľmi dôležitý v tomto výbore. Ehm, Ďakujem za slovo, pán predseda. Tento názor bol predložený ku správe ktorú predkladáme spolu s výborom pre rozpočet. Je dôležité vyslať to správne posolstvo komisii, čo sa týka budúcnosti tohto fondu a myslím si, že keď vyhodnocujeme potreby tohto fondu, ktorýkoľvek návrh, ktorý by vyvracal jeho existenciu samotnú, by bol nevhodný a bolo by smutné, keby to bolo prijaté. Ja mám pred sebou pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Ešte neviem, ako budú vyzerať kompromisy, ale chcem povedať niečo veľmi dôležité, čo súvisí s návrhmi pani Hübner. Hübner. Keďže hovoríme o sociálnych partneroch, sociálnom dialógu s firmami, keď hovoríme o tom, že sa prepúšťa a tento fond by mal istým spôsobom riešiť tieto veci, napríklad v Írsku, vidíme, že keď zo strany firiem nesplnia sa isté procedurálne záležitosti alebo náležitosti, efektívnosť tohto fondu je potom nižšia, ak veci fungujú dobre a procedurálny postup je efektívnejší napríklad v Rakúsku alebo Nemecku, kde sú agentúry, ktoré zabezpečujú transfery a hneď od začiatku sa vložia do veci a pomáhajú. Ale napríklad v Írsku to nefunguje dobre, pretože odbory sa nezapájajú do tejto práce a nie je možné naozaj viesť dialog s orgánmi, so štátnymi orgánmi, takže treba si toto uvedomiť. Pôvodné znenie, ktoré vypracoval spravodajca v oceku 5 si myslím, že by sme mohli zmeniť, pretože asi neprejde. Is there any other speaker? Yes. Merci, Monsieur le Président. Ďakujem pekne za slovo tejto správe som predložila pozmenujúce a doplňujúce návrhy, aby sa zmenila, ist, zmenil istý tón, isté vyznenie správy. A mám na mysli dva ciele, ktoré som tým sledovala. Sú oblasti, kde bola táto správa právne nejasná. A po druhé, isté aspekty boli protirečivé, pretože sme žiadali o častejšie používanie tohto fondu, využívanie tohto fondu, ale zároveň sme pribalili ďalšie kritéria, ktoré stiažia využívanie tohto fondu. Takže si myslím, že by sme mali trošku zjednodušiť, zoštíhliť naše návrhy, aby bolo možné čerpať prostriedky efektívne. Možno, že vo výročnej správe alebo v, vo vyhodnotení v polčase by mohla komisia predložiť nové námety, aké kritéria by e, sa mali uplatňovať pri čerpaní tohto fondu. Napokon by sme si mali uvedomiť, že tu je istá pridaná hodnota fondu ako takého, pretože je užitočným nástrojom na reakciu na krízu. Ďakujem za slovo. Uh, Ďakujem za príspevok. Pán Klute, chceli ste ešte niečo dodať? Nie, nie, myslím, že nie. To, čo tu odznelo, podľa mňa stačí. Ja by som ešte rád požiadala, aby kolegovia podporili kompromisy, ktoré sme vyrokovali, podľa mňa sú priateľné. Myslím si, že nie je dôvod eh, ich nejako podkopávať, preto chcem pozvať kole- vyzvať kolegov tomu, aby hlasovali za. Ďakujem pekne.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 Right, everybody, have we, have we... Ste všetci pripravení? Máte karty na hlasovanie a začali by sme s pokusným testovacím hlasovaním. Hlasujeme. Ak každý už skončil, ešte stále hlasujeme, ak by ste mali záujem. Teraz hlasovanie končí. V súčasnosti máme zapojených viac kariet v systéme ako ľudí, ktorí majú právo hlasovať. Možno sa to stalo iba náhodou, nebudeme z toho nič ďalej robiť. Začneme hlasovanie, dúfam, že pri ostrom hlasovaní sa to nestane. Ideme hlasovať o pán, správe pána Karasa o nadmernom o deficite, v kontexte postupu pri nadmernom deficite. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz prechádzame k kompromisnému pozmenujúcemu návrhu A. Kto je za, proti, kto sa zdržal, prešiel. Prechádzame k 23. Vidím, chcem vidieť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ale overíme si to, pretože to nebolo jasné. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu číslo 23. Otváram hlasovanie k 23. Končím hlasovanie. Zdá sa, že neprešiel. Pani Luling? Vystúpenie bez mikrofónu, tlmočníci nepočujú originál. Predsednička pokračuje. Pani Luling, zdá sa, že sme to zvládli aj bez vás, hoci tak či tak, aj keby váš hlas platil, by to neprešlo. Takže teraz pokračujeme s pozmeňujúcim návrhom číslo 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 25. Za? Proti? Zdržali sa? prijatý. 26 za, proti, zdržali sa. Pozmeňujúci návrh prijatý. Štvorka za, proti, kto sa zdržal, prešiel. Pozmeňujúci návrh. 27 za, proti, zdržali sa, prešiel. 28 za, proti. Zdržali sa. Myslím, že toto si musíme overiť. 28. Poprosím. Hlasujeme. Hlasovanie uzavreté. Prešiel. Pozmienujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? pozmenujúci návrh prijatý. 30. Je to ústne predložený pozmeňujúci návrh spravodajcom, kde sa menia slova a penzijné fondy štátu, kde sa pridáva slovo štát. To sa... Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý. Šestka za, proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 31 za, proti. Zdržali sa prijatý. 32 za, proti. Zdržali sa prešiel. Sedmička za, proti. Zdržali sa tiež prešiel. Jednotka bola stiahnutá spravodajcom, osmička za, proti, zdržali sa. Prešiel. A teraz pozmenujúci návrh 9 je k nemu ústne predložený pozmenujúci návrh. Zmena na poslednú chvíľu, aby sa vymazali slova spomenúc zodpovedné strany, name the responsible parties v angličtine, Ide tu o zhromažďovanie finančných štatistík a o to, ako sa to robilo v minulosti a o závery, ktoré sa majú oznamovať Európskemu parlamentu, čiže je to nový ústne predložený pozmeňujúci návrh. Kto je zaň? Je to ústne predložený pozmeňujúci návrh týkajúci sa slov named responsible parties v angličtine za, proti, zdržali sa. Teraz e, som zmetená, neviem. Treba to elektronicky overiť. Hlasujeme o ústne predloženom pozmeňujúcom návrhu v znení, ako bolo predložené. Už sa niekto rozhodol hlasovať? Čo sa stalo? Pretože nám Začíname hlasovať. Niečo to nefunguje. Pomôžte nám. Dokonca aj meriame čas tomuto hlasovaniu. Objavili sa hodiny. Mohli by sme začať hlasovať? Už to funguje? Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Táto časť je prijatá. Teraz prechádzame k trojke, čo, je, čo sú úvodné ustanovenia. Kto je za proti, kto sa zdržal, trojka prešla. Jedenáctka za proti, zdržali sa, prešla. Dvanáctka za proti, kto sa zdržal, prešla. Trináctka za proti, zdržali sa, prešla. Štrnáctka za proti, zdržali sa. Toto si overíme. Číslo 14. Hlasujeme. Ak každý odhlasoval, hlasovanie končí. 14 prešla. Pozmenujúci návrh číslo 15 za, proti, zdržali sa, prešiel. 16 za, proti, zdržali sa, prešla. 17 má dve časti. Hlasujeme za prvú časť, kto je za ňu, kto je proti nej, kto sa zdržal, prešla. Hlasujeme za druhú časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Druhá časť bola zamietnutá. 18. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prešla 19. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že by sme si mali 19 overiť elektronicky, pretože to nie je jasné. Hlasovanie začína, hlasovanie končí. 19 prešla o dva hlasy. 20. Kto, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prešla. Teraz budeme hlasovať o texte, celom texte, celom znení, ako bol zmenený elektronicky. Nech sa páči. Hlasovanie končí. 38 k 1 a 1 sa zdržal, takže to prešlo. Nech sa ďakujem pekne, pán Karas. Okay. Okay, um, this is now the draft resolution. toto je návrh uznesenia o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji, o Európskom mechanizme finančnej stabilizácie a budúcich krokoch. Pôjdem e, od e, prvého návrhu. Nemáme tu čísla, budeme musieť počítať e, za pochodu, tak povediac. Prvý pôvodný ocek, to je za A budeme hlasovať eh, spoločne, unblock, až... Teda eh, budeme hlasovať o všetkých, eh, ktoré sa začínajú v súvislosti s having regard. Myslím si, že môžeme hlasovať unblock až k odseku 3. Well, no, at least, at least the recital. Right, okay. Right, I think, I think we better go a little bit more slow. Myslím, že by sme mali predsa len postupovať pomalšie. Urobme najprv všetky tie oceky, ktoré začínajú having record, teda všetky tie, ktoré sú pred ocekom minus A. Teda hlasujeme spoločne o všetkých týchto ocekoch úvodných, ktoré za, proti, zdržali sa schválené. Teraz máme ocek minus A, nový, zo skupiny sociálnych demokratov, to je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to budeme musieť preveriť elektronicky. Tento odsek eh, minus a nový. Oh, yeah. Thank you. Okay. And that's carried 2119. Bolo to schválené 21 hlasov za, 19 proti, teraz eh, minus AA, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutý. Odsek A, kto je za? Chcete si preveriť A, A, dobre, urobíme tak. Hlasovali ste všetci, prosím. Návrh bol zamietnutý. 22 proti, 19 za. Teraz prejdeme k oceku A. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. Teraz e, odsek B. Je tam pozmec na vrskou socialistov demokratov, kto je za, proti. Som úplne zmetená. No, this right. Go back to paragraph B. Dobre, vrátime sa k odseku B, kto je za, proti zdržali sa, schválený. Teraz odsek C, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek D, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek E, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh zo strany zelených k odseku 1, kto je za, proti, zdržali sa, Schválený. Teraz prejdeme k odseku 2. To sú skupiny EPP. Spoznať s návrhom, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz prejdeme k odseku 2a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 2b. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Odsek 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Tým pádom e, odpadá celá verzia skupiny EPP, ale môžeme hlasovať teraz o pozmeňujúcom návrhu socialistov demokratov ako prídavku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Right, that is rejected by... Návrh bol zamietnutý väčšinou jedného hlasu. Ja sama tomu celkom nerozumiem, ale tak toto je. Teraz prejdeme k oceku 3a nový. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. ocek 4. Je tam ústny pozmeňací návrh skupiny SD aby sa zmenil systém verejného financovania na podporu konkurenceschopnosti. Je tam gramatická zmena súvisí so slovom udržateľný, sustainable. It's agreed. I understand it. Anyway, those in favor? Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Ocek 5. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. Odsek 6. Prvá väzia, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Odsek 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz prejdeme k návrhu 7a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 7b. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. 8. Skupina EPP stiahla návrh 8. Teraz prejdeme k verzii ALDE. Kto je za návrh 8? Proti? Zdržali sa? Schválený. 9. 9b v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Druhá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutá. Teraz odsek 9, kto je za, proti, zdržali sa, odsek 9 skupiny socialistov a demokratov. Ten je prvý na hlasovacom zozname. Preveríme si teda výsledky elektronicky. Myslím, že to bude najjednoduchšie. Hlasujeme o návrhu číslo 9. Hlasovali ste všetci, prosím. Návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme k pôvodnému odseku 9, to je za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz pozmeňací návrh 10, verzia skupiny sociálnych domka, to je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 11 zo skupiny zelených. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si návrh 11. Hlasovali ste všetci, prosím. Návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme k oceku 11, verzia SD. Kto je za? Proti? zdržali sa. Aj tento návrh bol zamietnutý. Odsek 11, verzia skupiny EPP, kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že aj toto bolo zamietnuté, ale preveríme si to. Teraz odsek 11 preverujeme, verzia skupiny EPP. Ten návrh bol schválený. Teraz eh, teda konečne uzatvárame ocek 11 a prejdeme k odseku 11 a nový zo skupiny zelených. To je za. Proti. Zdrželi sa. Schválený. 11b, nový, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa, preveríme si to. Prvá časť, 11b, Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Druhá časť preda, preto odpadá. Domnievame sa. Prejdeme preto k odseku 12, verzia SD. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený odsek 12a, nový, je tam ústny pozmeňovací návrh. Ak teda zvážime tento ústny pozmeňovací návrh k 12a novému, ten pôvodný návrh 12a tým pádom vypadáva. Tento ústny pozmeňovací návrh hovorí o tom, že vydávanie eurodlhopisov musí sa držať eh, pravidel stability, paktu stability a rastu. A tá pôvodná verzia hovorí niečo iné. Návrh 12, áno, vy, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo schválené, ale preveríme si to. Yes, that, that was carried. So now we move on to... Teda návrh bol schválený. Teraz prejdeme k návrhu v odseku 13, verzia SD, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pôvodný návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pardon, prechádzam na to bol návrh 13. Teraz hlasujeme o návrhu 14. Teraz budeme hlasovať o celom pozmenenom texte. Budeme hlasovať elektronicky. Somebody being slow, one more to come. Okay, no, everybody voted who's going to, that's carried. Návrh bol schválený, blahoželáme a ďakujeme všetkým. Teraz prejdeme k návrhu stanoviska pána Tomasa Hendla o financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ready, Ak ste pripravení, tak hneď začneme kompromis A, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? No, to je zamietnuté. Takže potom jednotka je stiahnutá. Dvojka, kto je za? Proti to sa držalo prijatá. Tr- ostatné 4 v odseku 1, 1, tak 5, kto je za? 5, kto je za? Proti? Držali sa zamietnutá. Kompromisný návrh B, kto je za? Proti? Kto sa držal zamietnutý? Takže Prejdeme k 6 a sedmičke, kto je za, proti, kto sa zdržal schválená, ne. Potom ostatné vypadnú až do jedenáctky, kto je za jedenáctku, proti, kto sa zdržal prijatá. Kompromis C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, takže 12 a 13, kto je za, proti kto sa zdržal. Prijaté. Pokračujeme kompromisným návrhom D. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalej 16. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 17. Kto je za? Proti? Ja myslím, že to sme prijali kvôli zdržaniu EPP, ale môžeme si to overiť 17. Šestnáctka vypadla. Nikto za to nehlasoval. Sedemnáctka tým pádom. Overíme sedemnáctku. Right. Okay. And that is carried. Takže prijaté. Osemnáctka, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválená. Devetnáctka, dvaciatka, Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Môžeme si to overiť. Devetnáctku a dvaciatku. Ďakujem. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 21 vypadáva. Kompromisný návrh E1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromisný návrh E2. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Takže teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 26. Kto je za 26? Kto je proti? Kto sa zdržal? Môžem si overiť 26. Prosím vás, prepačte. Lebo je to všetko veľmi tesné. Hlasoval každý. Takže to je zamietnuté. Teraz 27. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To je prijaté. Ideme teraz o celom, o celom stanovisku hlasovať elektronicky. Right. And that's carried, so congratulations to the... Takže blahoželám spravodajcovi. No. No more votes. So we now proceed to the CRD4. Takže teraz prejdeme na revíziu smernice o kapitálových požiadavkách CRD4. Uh, uh, uh, Is one of you taking the chair for this or not? I wasn't asked to. I've got CRD3 totally. Yeah.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 I'm sorry, colleagues, it's just a slight technical hitch here. Prepačte, kolegovia, len e, ja, máme tu trochu problém, pretože predsednička musí ísť na trialóg a hľadali sme podpredsedu, ale už sme nejakého našli. Yeah, Ah, what you have? Okay. okay, let's proceed further to discussion about uh, the report of uh, Mr. Ka Takže môžeme prejsť priamo k správe pána Karasa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Už sme hovorili o návrhu správy k SKP 4 alebo nazýva sa to tiež Bazilej 2. V tomto našom kruhu sme už o tom teda hovorili a v súvislosti s SKP 3 sme o tom hovorili ešte rozsiahlejšie. Ešte predtým, ako sa vyjadrím k pozmeňovacím návrhom, rád by som ešte preniesol jednu pripomienku. Ja ako spravodajca považujem rozhodnutie G20 k systému Bazilej 3 za nesprávny Považujem ho za kontraproduktívny a považujem ho aj vecne, aj politicky za zbavovanie sa zodpovednosti. Ešte predtým, ako sme vôbec dosiahli dohodu v prípade Bazileja, G20 stanovila, že sa nebude e, stanovovať žiadny presný termín implementácie. Okrem toho stanovila, že sa bude môcť individuálne posudzovať e, miera implementácie, nebude tam žiadne miera núdenia. To nezodpovedá vôbec reakcii na krízu, pretože ak e, niečo potrebujeme, tak potrebujeme rovnosť príležitostí v hospodárskej súťaži, rovnaké podmienky pre všetkých, e, ostránenie všetkých nespravodlivostí a tiež globálny rámec pravidiel, aby nedošlo k žiadnym ďalším narušeniam hospodárskej súťaže. Vieme, že sa pripravujú nejaké nové opatrenia, ale nevieme kedy. A, a kým nebudú schválené, tak každý si robí, čo chce. A toto ja nevnímam ako správne prevzatie zodpovednosti e, v otázkach kapitálového rizika a likvidity. Toto nerieši žiadne problémy, ktoré súvisia s finančnou krízou. Preto považujem za naliehavé a preto podľa mňa je o to dôležitejšie, aby sa parlament držal toho časového plánu, ktorý si stanovil. Pre nás nie je e, dôležitý len časový plán, ale pretože takým obsah my pracujeme na takom obsahu, ktorý budeme schopní schváliť a keď sa zhodneme na obsahu, budeme potom e, sa nepochybne vedieť zhodnúť aj na časovom pláne uvádzania do praxe. Rád by som upozornil, že tu máme dva zásadné body v našej správe. Tým prvým z nich je to, že sa domnievame, že Bazilej, teda Bazilejský výbor, aj komisia predtým, ako predložia návrh smernice, musia uskutočniť vplyv takéhoto rozhodnutia na hospodárstvo na firmy, pretože banky môžu využiť toto opatrenie na nástroj na financovanie hospodárstva. A druhú vec, ktorú sme požadovali a naďalej požadujeme, je, aby ten kumulatívny efekt všetkých súčasných opatrení na finančnom trhu, trhu je potrebné preveriť eh, na eh, ich vplyvy a na sumy, ktoré sa s nimi eh, spájajú, pretože v súvislosti máme na stole, v súčasnosti máme na stole SKP 3, SKP 4 a rokuje sa tiež o zavedení dane z finančných transakcií a taktiež sú otvorené otázky, ktoré súvisia so zabezpečením vkladov. To znamená, všetko je potrebné, teda obe tieto veci sú potrebné a to, by sme dodržali tie lehoty, ktoré e, sa stanovili aj čo sa týka e, štúdie vplyvy na skutočné hospodárstvo a tiež e, preskúmanie kumulatívneho efektu. Sú tam vo prípadoch pravidla a oba tieto body sú súčasťou našej správy. Pre nás, podľa môjho názoru, sa tým rozhodnutím G20 nič nemení. My budeme naďalej pracovať na takom zriadení, ktorý z obsahového hľadiska považujeme za správny a ktorý tie rozdiely, ktoré existujú v súčasnom návrhu, ktorý sa týka rozdielov medzi systémom hospodárstva a bankovníctve medzi Spojenými štátmi a Európou, by sa tento rozdiel mal zachovať. Preto tá správa, ktorá zohľadňuje pozmeňovacie návrhy a nezohľadňuje rozhodne G20, je e, veľkým e, milníkom. Rád by som poďakoval e, za mnohé pozmeňovacie návrhy. Bolo ich presne 258 a to dokazuje, že táto téma si zasluhuje veľkú dôležitosť. Je to signál, ktorý by sme mali využiť na potvrdenie dôležitosti Európskeho parlamentu a týchto 258 návrhov dokazuje, koľko otázok ešte výbor, aj Bazilejský výbor, aj komisia musia objasniť, tak aby sme sa dostali ďalej v tomto vývoji. Väčšina pozmeňovacích návrhov je namierená v rovnakom smere ako pôvodná správa a vo vypracovaní správy sme sa nechceli obmedzovať na konkrétne problémy, pretože sú e, isté obmedzenia, čo sa týka rozsahu tejto správy a tiež počtu znakov. Preto chcem oceniť, že pozmeňovacie návrhy vedú k prehlbeniu a k väčšej podrobnosti, ale rád by som upozornil, že v prípade tejto správy by sme mali si stanoviť eh, akýsi dvojstupňový plán. Teraz máme na starosti politické otázky tejto správy a nebudeme sa teraz venovať podrobným rokovaniam o smernici. Tu mi ide o posilnenie politickej výpovednej hodnoty tejto správy aj ako reakcia na G20 a nebudem sa venovať podrobne rokovaniam každému jednému bodu aj keď ich považujem za užitočné. Hlavným cieľom musí byť dosiahnutie rovnakých eh, podmienok hospodárskej súťaže pre všetkých eh, a včasná implementácia. Toto by sa malo požadovať aj naďalej. Nemôžeme akceptovať, že ten, kto implementuje ako posledný, bude mať najväčšie výhody. Mm, v podstate eh, takto to ako keby načrtla G20 to, čo ovplyvnilo ich záverečné rozhodnutie, e, skutočne neviem. Musíme sa snažiť nájsť e, hodnú rovnováhu medzi jednotlivými e, modelmi fungovania a praktickými možnosťami. Európsky parlament sa snažil už teraz hovoriť o reálnych možnostiach. Ja sa domnievam, že SKP 4 ešte stále nie je zrelá na prijatie rozhodnutia v bazilejskom výbore a výbore a preto nie je zrelá ani na prijatie rozhodnutia na komisii vôbec o tom, či smernica e, sa môže využiť ako dôsledok rozhodnutia bazilejského výberu, výboru. Oba tieto prípady sú e, dosť zásadné pre ďalší vývoj. Toto všetko môže ovplyvniť e, e, prípravu smernice aj vzhľadom na rozhodnutie e, samitu G20. Akákoľvek odvolávka na problematiku malých a stredných podnikov, ja všetko toto podporím, pretože tam sa tie vplyvy prejavujú najviac. Ja som ochotný podporiť to, aby komisia zohrala aktivnejšiu úlohu vo fungovaní bazilského výboru. Práve komisia musí teraz ohľávať eh, s parlamentom hlavnú úlohu v koordinácii činnosti bazilského eh, výboru. Preto súhlasím s tým, že jednotlivé rozličné modely fungovania eh, sú dôležitou zložkou, zložkou fungovania Európskej únie a nemôžu e, byť jediným kritériom rozhodovania. Ide tu predovšetkým o kvalitu kapitálových systémov. Nie je tá právna forma. Máme tu tri rôzne právne formy. E, investičné banky, poprvé, ktoré ďalej banky, ktoré sú zaregistrované na burzách a potom e, retailové banky je potrebné ešte rozhodnúť o tom, ako sa bude pridelovať kapitál, čo sa týka princípu udržateľnosti, e, straty, absorpcie a neschopnosti e, likvidity. Zámer správy a pozmeňovacích návrhov spočíva v tom, aby sme sa venovali aj tým menej e, spomínaným problémom, napríklad čo sa týka odlišnosti daňových systémov. Stabilita finančných systémov je našim hlavným cieľom. Právne predpisy a zásadné rozdiely, najmä čo sa týka súvah, úštovných súvah, e, to e, nesmieme opomínať. V súčasnom práve platí, že koncentračné riziko sa sústreďuje na e, zníženie straty kvalifikačného rizika a taktiež na e, zabránenie toho, aby Európa nebola zasiahnutá viac ako ostatné trhy na svete, ak dôjde k ťažkostiam na kapitálových trhoch. E, všetky podklady je potrebné Ehm, rozlišovať jednotlivo, nemôžeme aplikovať nejaké jednotné, jednotné návrhy pre všetkých, e, uniformné návrhy. Okrem toho sa domnievam, že najskôr by sme si mali vyjasniť, e, čo sa bude považovať e, za ehm, tú normu, na základe ktorej sa bude posudzovať všetko ďalšie a potom sa môže diskutovať o ďalších aspektoch. Myslím si, že je tu možnosť dosiahnuť e, vhodné kompromisy z hľadiska toho, čo ponúka správa a pozmiace návrhy. Preto by som e, chcel poďakovať neviem spravodajcom a rád by som ich pozval e, po dnešnej rozprave k ďalším rokovaniam, aby sme sa snažili vypracovať kompromis a dúfam, že ten čas do 6. septembra využijeme čo najefektívnejšie buď telefonicky alebo e-mailami môžeme tiež komunikovať, aby sme čo najskôr a najlepšie pripravili hlasovanie vo výbore 6. septembra. Ďakujem všetkým za konštruktívnu spoluprácu. Thank you, Mr. Karas. Ďakujem pekne, pán Karas. Rád by som sa spýtal všetkých kolegov, ktorí sa ujmu slova, aby dodržiavali časové lehoty, pretože máme prihlásených viac ľudí a ešte si máme prediskutovať tri správy. Teraz dám slovo tieňovým spravodajcom Pán Bulman, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že to zvládnem za 3 minúty. Ale teraz práve eh, spravodajca má možnosť eh, hovoriť dlhšie, takže ja začnem. Ja zdieľam kolega, oho, eh, oho, posúdenie kolegu Karasa, aký katastrofický výsledok bol, vyšiel z Toronta. Že žiadne dôvody nie sú k tomu, že sme sa odtiaľ nerozvedeli žiadne zodpovedné odpovede, pretože nepomáha to ani dôvere, ani hospodárstvu, ani dôvere obyvateľov v politiku, že politika je schopná riešiť problémy. A myslím si, že určite sa o tom dá diskutovať, že prečo je to práve tak Diskutovali sme od nedávno práve aj s e, komisárom Šemetom. Myslím si, že ani Európania e, nevyslali žiadne vlastne jasné signály, že čo presne chcú, ani všetky medzi sebou sa nevedia dohodnúť. To je práve možno jeden z dôvodov, prečo to tak dopadlo. A preto začíname opäť e, sa, mm, sa pokúsiť, e, sme sa na tom zhodli, alebo pretože musíme sa aktivnejšie zúčastniť aj na e, bazilejskej e, agende a viac vedieť o tom, že čo sa tam deje a konkrétne treba rekodovať aj s členskými štátmi, aj aká konkrétne povinnosti jednotlivých v rámci spoločnej európskej stratégie. A keď budeme mať takúto stratégiu, tak potom sa nikto nemôže stiažovať, že potom niekto nechce sa zúčastniť toho, keď už konečne sa nájdú nejaké riešenie občania. A ja si myslím, že kolega Karas má pravdu v tom, keď povie, že my vlastne, keď budeme mať nové pravidla pre banky, musíme byť veľmi opatrní, aby sme hneď e, nedostali sa k tým e, akýmsi e, arbitrážnym situáciám alebo ľubovoľným situáciám, kedy by sme ohrozili vlastne um, schopnosť. To by sme teda nemali niečo také robiť. Potom je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcel na to treba poukázať a možno aj v posledných najbližších týždňoch to, na to prídeme, možno alebo o tom budeme diskutovať, keď budeme hovoriť o tejto správe a to je, že keď dojde v budúcnosti k problému, potom už e, nám nesmie e, nesmie nám, nás bankový sektor e, vlastne ovplyvňovať, ale je, myslím si, že teda, myslím si, že ja akceptujem to, že pán kolega Karas e, chce zachovať e, ako rozmanitosť v bankovom sektore, ale my musí, nám musí byť jasné, že o čo vlastne ide a myslím si, že aj um, ja teda nezdielam, ne, nemám ten pocit, že my by sme vlastne mali e, zničiť konkurencieschopnosť a tým by sme sa vo všeobecne vzdali e, možnosti teda pripraviť e, pra, nové nariadenie, ktoré sa bude týkať kapitálu. CRD, CRD4 nebolo schopné všetko vyriešiť. Myslím si, že sú tam tie mimo súhovové komponenty a tie proticyklické opatrenia a my musíme vlastne tento balíček pripraviť, ale potrebujeme nutne e, predpis, akým spôsobom bude fungovať e, kapitál a to musí byť e, teraz, nemôžeme teraz s nejakým spôsobom zastaviť, lebo to by bolo nesprávne, a, ale musíme zabezpečiť to, aby banky mohli fungovať. Thank you. The floor is uh, given to me. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Ford, ďalšia tieňová správodajkynia výboru požiadaného stanovisko. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pánu Karasovi za prácu, ktorú odviedol. Aj kolegom, ktorí predložili toľko pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Súhlasím s vašimi pripomienkami o harmonograme a o tom, aby sa zabezpečilo, že banky naozaj začnú si robiť rezervy v tom správnom momente cyklu. Je tu však medzinárodná dohoda. Neviem, či G20 cez víkend sa vyjadrila aj k tomuto a myslím si, že tie mnohé pripomienky, ktoré kolegovia predložili vo svojich pozmeňujúcich návrhoch, Možno to hovorí o tom, že táto téma je trošku komplikovanejšia, než sme predpokladali a G20 hovorila o otázkach morálneho rizika a hazardu. A pán Pullman takisto predložil veľmi dobré námietky, ná, námety. Čo sa týka e, testovania voči stresu, voči odolnosti, voči náročnosti Potrebné je zabezpečiť viac transparentnosti, aby bolo jasné, či banky vydržia istú um, zlú situáciu. Myslím si, že eh, čo sa týka derivátov a zúčtovacích centier, treba zabezpečiť, aby sme využili rozličné deriváty a ak má finančná inštitúcia náležitý kapitál. Netreba penalizovať takúto inštitúciu za to, že používa deriváty a za jej prístup k trhom. Myslím si, že pri medzinárodných účtovných štandardoch, o ktorých sa diskutovalo cez víkend, nemyslím si, že musíme mať vždy univerzálne riešenia pre tých, čo regulujú, pre tých, čo investujú a tých, čo vyberajú daň. Možno budeme schopní pripraviť rôzne riešenia pre všetky tieto skupiny. Odznelo tu mnoho návrhov týkajúcich sa podielu zadlženia sa. Myslím si, že je jasné, že sa inštitúcie priveľmi zadlžujú, preto si myslím, že sa netreba príliš odchyľovať od kontroly maxima alebo kontroly limitu zadlženia sa. A ak sa prekročí, treba možno nastoliť isté riešenia, aj keď je to zložitá situácia. Teraz k likvidite. Myslím si, že sa treba vysporiadať s rizikami koncentrovania sa, ale musíme mať aj likvidné aktíva v tomto košiku mm, aktív. A čo sa týka sekuritizácie, ja myslím, že treba otvoriť trh so cenými papiermi a s so zabezpečenými cenými papiermi, aby trh mohol priniesť sám isté riešenia v dlhodobom horizonte. Napríklad energetika potrebuje takéto riešenia. Nezatvárame si preto dvere k možným riešeniam, ktoré priniesie trh. A napokon k téme nového kapitálu. Myslím si, že niektorí tu navrhli, že typy kapitálu a ich zmeny takéto čosi možno oddialiť. Ja si myslím, že je chybou domnievať sa, že je takéto niečo možné. Myslím si, že treba e, zachovať kapitál a tak riešiť straty, aby bola na ne vytvorená dostatočná rezerva a potom sa dá predísť bankrotom bank. Ďakujem za pozornosť a teraz má slovo pán Klute, ďalší tieňový spravodajca. Ďakujem. Ja nebudem hovoriť veľmi dlho, pretože to mnoho dôležitého už odznelo, nebudem to opakovať. Máme niekoľko pozbudovacích návrhov v mene našej policie skupiny. E, sú namierené v podstate na to, aby sa trochu vyostrila tá formulácia, posunula ešte ďalej na ďalšiu úroveň. Myslím si, že je vhodné teraz počkať na výsledok kompromisných rokovaní a potom sa uvidí ako ďalej. Ďakujem. Pán Lamberts, očividne ďalší spravodajca výboru požiadaného stanoviska nie je prítomný, ale predsa len sa dozvieme niečo z tohto výboru. Čo sa týka politického kontextu, súhlasím s mnohými vecami, ktoré tu odzneli. Myslím si, že G20 je katastrofickým príkladom toho, čo sa nemá robiť na globálnej úrovni. A myslím si, že by sme mohli eh, urobiť čosi lepšie ako oni a byť pred nimi o krok. A parlament by mohol veľkou väčšinou schváliť takéto čosi dobré. Čo sa týka bankového dohľadu a smernice o riadení alternatívnych investičných fondov, myslím si, že slovo, hlas tohto parlamentu bolo počuť a mali by sme hovoriť naďalej jedným hlasom. Treba demonstrovať rade, že je možné hovoriť jednohlasne aj keď v parlamente sú zastúpené mnohé krajiny a mnohé politické strany. Fakt, že to dokážeme urobiť, je dôležitý fakt samo o sebe a rýchlosť, ktorou sa dokážem dohodnúť a zhodnúť, je tiež dôležitá. Ja som chcel zniesť niekoľko pripomienok. Banky, myslím si, že treba obozretne nastaviť e, rozličné opatrenia, ktoré plánujeme. Mali by sme si vypočuť rôzne námety, ale potom by sme mali stanoviť podmienky. Ak e, v rozličných fázach plánovanie nastavíme harmonogram veci, banky by potom nemali čeliť dodatočným limitom a reštrikciám za to, čo platia svojim riaditeľom a manažérom, alebo dokonca aké dividendy a bonusy vyplácajú akcionárov. akcionárom. Ak tieto nové opatrenia v rozličných fázach e, sa dostanú do praxe, myslím si, že by bolo absurdné trestať akcionárov. To isté platí pre financovanie reálnej ekonomiky. Ja súhlasím s vami, pán Kara, že kľúčový problém je, aby sa finančný sektor dostal čoskoro na nohy a venoval sa svojmu základnému biznisu, financovaniu podnikov, pôžičkám. A myslím si, že ak nové opatrenia nastavíme správnym spôsobom a harmonogram bude rozumný, tak pomôžeme skutočnej ekonomike. To ale zatiaľ nevidím že by sa dialo, nechcem však hovoriť o podstate mnohých pozmeňujúcich návrhov. A posledná vec, ktorú by sme mali riešiť, je nastaviť pravidla rovnaké pre všetkých. Ale rovnaké pravidlá pre všetkých je istá ideálna eh, koncepcia, také čosi ako rovnaké pravidla pre všetkých neexistuje, ľudia sú rôzni a nemajú rovnaké podmienky. V Toronte by sme nemali vyhlasovať, že chceme globálne opatrenia, ale ak e, nie je možné celosvetovo sa dohodnúť na týchto záležitostiach, ako je daň z finančných transakcií napríklad, tak potom Európska únia bude pokračovať tak či tak. A to treba povedať. To bude jasné posolstvo, ktoré vyšleme, že nebudeme podmienovať našu budúcnosť tým, či bude alebo nebude globálna koordinácia. Možno bude trvať 10 ročie, kým globálna koordinácia príde do praxe. Ďakujem. Slovo má pani Luling, hovorí pán predsedajúci. Pani Luling, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Predovšetkým by som sa rada vyjadrila, aká som E, rada za prácu, ktorú odviedol spravodajca a čo povedal vo svojich úvodných poznámkach, pretože naozaj G20 v Toronte cez víkend nezvládla isté veci a o to viac by malo byť viditeľné to, čo budeme robiť my, Európania, s reguláciami na finančných trhoch. Napriek všetkým opatreniam a úsiliam Svetoví lídry, svetové hospodárske veľmoci zdá sa, že sa vynárajú z hospodárskej krízy, tak ako povedala pán Karas. Koordinácia zatiaľ nebadať, že by bola nejaká výrazná a každý si robí to, čo predstavuje, že je najlepšie, čo zodpovedá ich tradíciám, ich viere treba byť e, veľmi opatrný pri tom, čo urobíme ako Európania, čo urobíme spoločne. To je veľmi dôležité. Mali by sme nastoliť tú správnu rovnováhu medzi potrebou obozretného riadenia a východisk z krízy a zároveň neudusiť, nepriškrtiť európsky finančný sektor, čo by neprospelo hospodárstvu. A treba veľmi monitorovať, čo robia naši konkurenti po celom svete. Vznikne tu totiž riziko, že nebudeme na jednej lodi a potom vzniknú závažné problémy, najmä ak EÚ sa mieni zaťažiť konkurenčnými nevýhodami a bremenami. Myslím si, že Súhlasím so všetkými obavami, ktoré vyjadril pár Pán Karas, chcem ešte povedať niečo k miere zadlženia. Pokúsila som sa presadiť myšlienku miery zadlženosti, ktorá by bola aplikovaná len na tie investície, ktoré by boli označené ako vysoko špekulatívne alebo vysoko rizikové. Len tam by mal mať, mal existovať limit maximálnej miery zadlženia. Nechceme byť však príliš rigidní a penalizovať ľudí za to, čo vidíme my ako nevhodne vysoké zadlženie sa, ale treba dozrieť na to, aby sa pravidla aplikovali pri takých investíciách, ktoré naozaj sú vysoko rizikové. Treba sa však zamerať aj na likviditu a existuje transakcie, ktoré nenesú so sebou riziko a tieto aktivity bank by nemali byť obmedzené takýmto maximálnym požiad, takou maximálnou požiadavkou miery, istej miery zadlženia sa. Teraz niečo k aktivite uschovávateľov, teda bankám, ktoré sú zároveň depozitármi. Myslím si, že takáto e, funkcia uschovávateľa je niečím, čo zasahuje priveľmi ďaleko. Možno znemožňujeme túto funkciu v, aby banky vykonávali v mnohých situáciách. A prečo? Môj pozmenujúci návrh volá po štandardoch likvidity do budúcnosti, ktoré by sa mali prispôsobiť rozličným typom aktivít, ktoré banky vykonávajú, konkrétne investičné fondy, najmä tie, ktoré sa zaoberajú hypotékami a dlhopismi. Dúfam, že spravodajca si vezme moje slova k srdcu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Hockmark, hovorí predsedajúci. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že, Myslím si, že už je dôležité Myslím si, že mali by sme mať holistický prístup, pretože finančná stabilita je o niečom oveľa viac, než sa to týka len jedného sektoru, pretože zabezpečuje rást, zabezpečuje hodnoty, ktoré zabezpečujú stabilitu a máme aj pravidlá a myslím si, že keď hovoríme o finančnej kríze, tak ako, keď, ako si sa príliš prikláňame len na riešenie otázky nesolventnosti, ktorá vo, vo všeobecnosti nebola až takým problémom. Mali sme možno, že my v Európe trošku takéto problémy mali, ale to aj tak nebol hlavný problém. Hlavný problém bola skôr otázka likvidity a ešte väčší problém bol problém dôvery. ktorý e, bol nedostatočný práve preto, že ženom chýbali pravidlá. A teraz by sme chceli vlastne zabrániť e, dôsledkom, ktoré neboli e, zamýšľané, čiže my sme dovolili e, bankám predávať svoje aktíva, čo urychlilo znižovanie cien a spôsobilo veľa problémy, než sme mali predtým. A myslím si, že to sú tie nezamýšľané dôsledky. A práve to je veľmi dôležité práve teraz. Pretože ak by som možno, že mohol uviezť ďalšiu perspektívu, ktorú tu spomínali kolegovia, keď by som spomenul opäť to rokovanie G20, tiež ako zrokovali aj európsky lídry v tomto aj s týmto parlamentom počas najbližších rokov a myslím si, že dokonca pre najbližšie dekády potrebujeme znížiť rozpočtové deficity. To bude znamenať, že potom budeme mať z tohto pohľadu ekonomiky eh, neustále určité, určitý ťah a, a budeme, budeme musieť stále čosi kde si uťahovať a znižovať. E, potom budeme musieť poskytovať menej dô, úverov a podobne, pretože ak nie, tak zase budeme mať e, ďalší ne, ne, neželaný dôsledok a ďalšia finanš, nastane ďalšia finančná nestabilita. Čiže inak sa mi páči to, čo povedal spravodajca o tom, že je tu potrebné urobiť e, posúdenie v dopadov či vplyvov, čo by znamenalo toto pre financovanie investícií, budúcnosti a inovácií, ale tiež, aby sme zabezpečili aj to, že budeme mať už možnosť e, zabezpečiť konkurencieschopnosť a stať sa svetovou jednotkou, ale že zavistíme to, že budeme riešiť skutočný problém. A to, že všetky pravidla musia byť e, alebo postavené na rizikách, pre, do ktorých vstupuje finančný sektor. A nie je to teraz zvláštne, že my tu nehovoríme len o otázke samotnej miery zadlženosti, ale my toto vlastne preberáme túto myšlienku e, z, od Američanov, kde to nefungovalo a my sa snažíme teraz riešiť problém, ktorý sme nemali riešením, ktoré v Amerike nefungovalo. Myslím si, že toto celé um, tak ako je v súlade s tým, čo povedal, e, alebo je to medzi riadkami toho, čo povedal náš spravodajca a myslím si, že musíme byť veľmi opatrní, lebo inak e, pôjdeme do podkopávania stability a rastu. Ďakujem teraz pani Berec. Ďakujem pán predseda. E, ďakujem spravodajcovi za tento návrh, ktorý nám umožňuje vypracovať naše stanovisko. Ešte skôr, než sa to všetko stane zasraným a, nie už keď, a ešte predtým, než dostaneme nejaký návrh, s ktorým sa už nebude dať nič robiť. Poprvé, chcela by som vyjadriť e, súhlas so spravodajcom a povedať, že technické aspekty um, regulácie, k tomu sa vrátime neskôr. Ale čo je momentálne dôležité, je, aby v rámci tejto správy zavyslali správne politické signály. A z tohto pohľadu by som chcela navrhnúť správodajcovi. A to som urobila aj cez spomenujúce návrhy. Chcela som navrhnúť tri dôležité veci. Poprvé, navezuje to aj na jeho obavu, teda to je tá globálna otázka, aký bude mať táto legislatíva dopad, čiže tá je analýza dopadu či vplyvu tejto legislatívy, ktorú určite budeme musieť mať, tak tam sa budú určite ukážu veci, ktoré sa budú musieť ošetriť. Nejde iba o to, že by sme chceli teraz nejakým spôsobom e, urobiť niečo dobré pre banky, ale my chceme predovšetkým preveriť to, akým spôsobom naša banková legislatíva podporí alebo nepodporí financovanie európskej ekonomiky. A týmto sú, v tejto súvislosti by som navrhla doplniť dve veci, o ktorých si myslím, že sa stretnú s vašim súhlasom. Poprvé, keď niekto investuje, tak um, treba aj to preskúmať a Lisabonská zmluva v článku 9 hovorí aj o tom, aký bude mať táto investícia dopad na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest, tak aby sme náhodou nedávali prednosť takým investíciám, ktoré práve naopak budú obmedzovať pracovné príležitosti. Samozrejme, že niekedy je to nutné, keď ide o reštrukturalizáciu, ale treba e, to všetko preskúmať, keď to má mať vplyv na do pracovné miesta. Vy ste takisto hovorili aj o Európe, ktorá má v e, dispozícii veľmi diverzifikovanú bankovú architektúru, ale tí, ktorí pracujú v Bazileji, tí asi nechcú zachovať e, divers, alebo rozmanitosť tej európskej bankovej architektúry. To im až tak veľmi netrápi. A preto sa musíme pozrieť, aký bude dopad takýto legislatívny.